Good afternoon. I think... Dobre odpoludne. Myslím si, že mohli by sme začať našu schôdzu. I will make some announcement. A dovolím si niekoľko oznámení. Jednak um, v piatok ste dostali e, prepracovaný návrh programu. Ak nemáte žiadne námietky, mohli by sme schváliť tento návrh bez akýkoľvek úprav. Ďakujem. Správa o návšteve ENFI ERSA 24. a 25. septembra je súčasťou materiálov pre túto schôdzu. Ďalšia pracovná skupina sa bude konať zajtra 13. od 12.30 do 14.30 a 1G2. To je miestnosť, kde sa to bude konať. Spolupredsedať bude Glenis Wilmot a pán Peter Le, eh, mm, podpredsedovia pracovných skupín tlmočenie. Bude k dispozícii v 20 jazykoch okrem estončiny, lotyštiny a galštiny v pondelok a estončiny, e, e, e, galštiny a eh, v útorok Zvyč, ako zvyčajne e, podklady sú k dispozícii elektronicky a toto zasadnutie sa bude vysielať e, prostredníctvom internetu. Odporúčanie e, koordinátorov sa zaslali elektronickou cestou. Ak nemáme žiadne pripomienky, môžeme ich považovať za schválené. Takisto, ak nemáme namietky ku koncu tejto schôdze, návrh zápisnice budeme považovať za schválený. Takže prvý bod programu mm, prehodnotenie stratégie únie v oblasti biodiverzity v polovici obdobia. Úvodom odovzdám slovo komisii. Pán Krespo, generálny rediteľ generálneho rediteľstva pre životné prostredie, vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pekné popoludne, vážna pani predsednička, pekné popoludne, stení poslanci, členové výboru Envy, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali zúčastniť sa vašej schôdze a aby som vás mohol mm, oboznámiť s zisteniami komisie, pokiaľ ide o prehodnotenie stratégie v oblasti biodiverzity v polovici obdobia. E, osobne by som chcel e, dodať, že pre mňa je veľkým e, potešením, pretože od 1. septembra som novým generálnym riaditeľom nášho e, rediteľstva. Už mesiac pôsobím v tejto funkcii a vítam túto možnosť prediskutovať s parlamentom túto a mnohé ďalšie dôležité témy. A samozrejme e, som rád príležitosti tesnej spolupráce s vašim výberom. Úvodom by som chcel zdôrazniť, nakoľko je dôležité mať pevnú podporu zo strany Európskeho parlamentu e, v tejto problematike. Európsky parlament e, za každým vyjadruje svoje znepokojenie v súvislosti so stratou biodiverzity v Európe aj e, v otázke degradácie ekosystémov. Je veľmi dôležité, aby počas nasledujúcich mesiacov a rokov, e, aby sme urobili nejaký pokrok v otázke zachovania biodiverzity v Európe. 2. oktobra komisia zverejnila túto správu, teda pred desiatimi eh, dňami a správa o prehodnotení v polovici obdobia eh, hovorí o tom, eh, ako viete mimochodom, toto obdobie trvá do roku 2020, avšak nedosiahli sme ešte polovicu vytýčených cieľov. Nenaplnili sme to, čo sme sa predsavzali urobiť do roku 2020. Stále strácame biodiverzitu a keď ju strácame, to znamená, že strácame aj E, služby, ktoré sú nevyhnutné pre spoločnosť, e, služby, ktoré sú potrebné na podporu ekonomiku, na uspokojenie ľudských potrieb do budúcnosti. A to sa týka aj samotnej Európskej únie, aj celého sveta. Takže dnes nemôžem e, vám povedať, že máme dobrú správu alebo dobré správy, že by sme nie strácali biodiverzitu. Bohužiaľ, trend je negatívny a podľa názoru komisie je to veľmi dôležité. Avšak v tejto správe a to je ďalšie e, dôležité poslanie. E, správa hovorí o tom, že existujú aj určité riešenia. Treba nie stracať e, zo zreteľa, čo sa podarilo dosiahnuť od roku 2011 a máme veľa príkladov úspešnej práci v teréne. V prípade, že štáty sa vážne postavia voči problematike, keď regióny a samozprávy spolupracujú so všetkými zainteresovanými, je možné nachádzať dobré riešenia ak e, máme dostatok financí, aj vtedy dokážeme mať e, pozitívne výsledky. Čiže tretím e, záverom správy komisie je tá skutočnosť, že celý stratégie biodiverzity naplníme do roku 2020, ak obnovíme svoje úsilie a budeme pevne podporovať toto smerovanie v teréne. Viete, že existujú viaceré ciele, ktoré prehodnocujeme a chcel by som sa stručne e, zmeniť o tom, ako to vyzerá. Prvý cieľ spočíva v tom, aby sme plnili, e, e, e, realizovali legislatívu v oblasti prírody. A podľa správy sme takmer ukončili vytváranie siete Natura 2000 e, e, na kontinente a rozširujeme to na eh, morské oblasti. Je to eh, eh, veľkolepá iniciatíva v Európe, ktorá rastie. Máme viac ako 27 tisíc chránených miest rozlohou 1 milión kilometrov štvorcových, čo je 18 povrchu Európy na mornej oblasti máme iba 6% a potrebujeme toho robiť viac ochrana prírody a obnova prírody e, vyústili do návratu niektorých e, e, druhov ako európske vidry alebo východného císarského orla. Takže máme určité úspechy, avšak ich je príliš málo a treba posilniť túto činnosť, aby sme mali merateľnejšie pozitívne výsledky aké máme hlavné úlohy do roku 2020. Treba e, dokončiť budovanie e, námornej siete Natura 2000 do roku 2020 a zaistiť dostatok e, riadiacich a finančných zdrojov na podporu na, Natúry 2000. Ako viete, v súčasnosti e, e, prehodnocujeme legislatívu e, Európskej únii, pokiaľ ide o prírodu a na základe toho zistíme, či táto legislatíva je adekvátna a čo všetko treba urobiť, aby sme naplnili bez zvyšku všetky cieľe. Druhý cieľ zachovať a obnoviť ekosystémy a príslušné služby. Tu sme pozorovali dobrý pokrok, pokiaľ ide o politiku a šírenie vedomostí. Je tu e, a, a schválenie stratégie a mapovanie hodnotenie príslušných ekosystémov a služieb. Aby sme mali aj praktické výsledky, treba realizovať národné a regionálne e, rámce. A máme pred sebou veľa práce, aby sme e, pôsobili proti strate biodiverzity. To znamená, že spolu s parlamentom musíme uvažovať o možnostiach do budúcnosti, aby sme robili následné kroky. Tretí cieľ, ktorý si vyžaduje viac úsilia, to je posilnenie príspevku poľnohospodárstva a lesného hospodárstva eh, v otázke udržania a posilnenia biodiverzity. Reforma spoločnej poľnohospodárskej komisie do roku 2020 sa snaží o riešenie týchto problémov, najmä eh, prostredníctvom ekologizácie prvého piliera je však pravda, že ponecháva aj značnú flexibilitu eh, príslušným orgánom členských štátov. To znamená, že v rámci reformy SPP bude treba eh, sa pozrieť na to, či je možné sa sústrediť na to, aby polnohospodárstvo a lesné hospodárstvo efektívnejšie pristúvali k eh, zachovaniu biodiverzity v oblasti námorného hospodárstva. Máme značný pokrok, pokiaľ ide implementáciu rámca spoločnej politiky v oblasti rybolovu aj príslušnej smernice. Avšak tento pokrok nie je mm, e, e, rovnaký v celej Európskej únie. Niektoré členské štáty si počínajú lepšie a na námorné prostredie je vystavené viacerým tlakom. Najdôležitejšia úloha do roku 2020 spočíva v tom, aby sme e, vyvinuli a er, e, dosiahli dobrý stav v rámci smernice, rámcovej smernice o námornom prostredí, aby sme vylepšili svoje vedomie o námorných ekosystémoch, aby sme zabezpečili udržateľné populácie e, ryb. E, piatý cieľ sa týka invazívnych cudzích druhov a zrejme viete, že do konca tohto roka chceme schváliť v e, e, úniu prvý zoznam e, druhov Európskej únie. To však neznamená, že sme vyriešili tento problém. Ďalším kritickým, kritickou etapou bude realizácia na úrovni členských štátov a to bude e, dôležité e, ratifikovať dohovor o e, hospodárstve s e, balastnou vodou, pretože mnohé takéto invazívne druhy m, prichádzajú e, na mornú cestu a Bude treba zabezpečiť ratifikáciu dohovoru. Je aj globálny cieľ, ako e, viete, treba sa starať o biodiverzitu z globálneho hľadiska, pretože biodiverzita ovplyvňuje celú planetu. Tu by som rád zdôraznil, nakoľko je dôležité, aby Európska únia a členské štáty zostávali najväčšími darcami eh, pre eh, poskytnutie pomoci v oblasti zachovania biodiverzity po celom svete. Eh, sú tu pred nami dôležité kroky a treba zistiť príčiny straty biodiverzity, vrátanie vplyvov spotreby, produkcie obchodu v Európskej únii, schválenie e, e, e, naredenia o dreve, riadenie obchod a integrácia ustanovenia biodiverzity do všetkých dohôd v oblasti obchodu. Toto má pozitívne vplyvy, ale treba zabezpečiť, aby príslušné ustanovenia realizovali všetky zúčastnené strany. Nestačí zapracovať ustanovenia o biodiverzity do obchodných dohôd, pokiaľ sa nebudú realizovať. Čiže záverom a príslušnú správu obdržíte a budeme mať čas, aby sme o tom diskutovali s parlamentom. Dosiahli sme určitý pokrok v sobecnom e, smerovaní. Je tu e, dostatok pozitívnych e, skúseností. Máme základe, ktoré nám umožňuje napredovať, ale e, rok 2020 je de facto za rohom. E, dostáva iba 5 rokov a nenaplníme e, príslušné cieľe, pokiaľ nebudeme odvážnejší, ambicioznejší. Pre komisiu kľúčový význam má zabezpečenie efektívnej integrácie tejto politiky aj ostatných smerov politiky. To je absolútne nevyhnutné, pretože iba na základe environmentálnych e, e, nastrojov nedosiahneme, nenaplníme e, tieto cieľe. Mám na mysli polnohospodárstvo, rybolov, námornú politiku. Je dôležité zapracovať všetky tieto environmentálne prvky do tejto politiky v roku 2012. Parlament vo svojom uznesení o stratégii v oblasti biodiverzity vyhlasil, že zachovanie biodiverzity je kolektívnou úlohou, ktorú treba riešiť za podpory a participácie viacerých stran. Dovolte by som vás ubezpečil, že dosiahli sme veľmi povzbudivé výsledky pokiaľ ide o ten význam, ktorý prikladajú občania biodiverzity, Novšie výsledky biobarometru hovoria, že 9 z 10 Európanov chcú mať viac informácií o biodiverzity a že 10 z 10 považujú biodiverzitu, prípadne stratu eh, biodiverzity za vážny problém. Takisto viete, že v, v rámci našich konzultácií o stave zdravia a biodiverzity sme dostavili e, e, viac ako pol miliónov odpovedí občanov na otázky súvisiace s touto oblasťou. Tým chcem povedať, že pokiaľ budeme spolupracovať a zabezpečíme e, lepšiu E, spoluprácu so všetkými zainteresovanými vo všetkých odvetiach politiky, ak získame podporu e, ostatných inštitúcií, ak parlament bude spolupracovať e, s radou, dosiahneme to, čo sme sa predsa vzali urobiť. Nebude to jednoduché, bude to náročné, ale nemôžeme si dovoliť ďalej strátať prírodný kapitál prírodný kapitál sa netýka iba biodiverzity, investícií do prírodného kapitálu, do biodiverzity E, predstavuje najlepšiu investíciu z hľadiska návratu prostriedkov, e, pretože to prinesie osoch pre budúce generácie, pre našu planetu a umožní viacerým sektorom e, hospodárstva zvýšiť svoju konkurenciu schopnosť. Stále viac pracovných miest súvisí s ekologizáciou, biodiverzitou, ekologickým ekoturizmom a využívaním zdrojov e, spôsobom e, kompatibilným so zachovaním biodiverzity. Záverom e, by som chcel pozvedať parlament o podporu. Tešíme sa na naše diskusie. Viete, že luxemburské predsedníctvo by rado malo aj závery v súvislosti so správou o prehodnotení v polovici obdobia a boli by sme radi, keby Európsky parlament e, pripravil presvedčivé uznesenie, prípadne správu e, o tomto prehodnotení polovice obdobia, aby sme vedeli získať aj podporu občanov členských štátov, európskych inštitúcií, všetkých zainteresovaných, aby sme posilnili našu stratégiu, aby sme naplnili e, cieľe biodiverzity do roku 2020. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo má pán spravodajca Maka. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Budem pokračovať potom v mojom rodnom jazyku v holandčine. Vážená pani predsednička, v prvom rade chcem poďakovať zástupcovi komisie za túto prezentáciu a tieto slova. Myslím si, že Tieto hodnotenia a tieto informácie nám dávajú jednoznačnú informáciu. Vidíme, aký je všeobecný štatút, aký je všeobecný stav a kvality ochrany prírody a biodiverzity. Tento stav je naďalej veľmi alarmujúci. V roku 2010 sme e, vlastne po takom veľkom stretnutí, po, veľkom, po veľkej konferencii zase e, nestihli tie základné témy a základné E, termíny, ktoré boli vytýčené a ak to nestihneme ani do roku 2020, bude to veľmi zlé pre prírodu a pre biodiverzitu a bude to zlé pre naše hospodárstvo. Nie sme ani na polceste pri dosahovaní našich cieľov do roku 2020 a je to aj trochu znepokojujúce, že niektoré nariadenia e, naďalej vlastne môžu prinášať svoje výsledky alebo ovocie až v pomerne ďalekej budúcnosti. Rozhodne tu je veľký potenciál pre zlepšenie a pre vyššiu kvalitu a mali by sme, malo by byť možné dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si vytýčili. Keď sa ale pozriete na tieto smernice a keď sa pozriete na európsku legislatívu, najmä v oblasti plnenia súladu, nie je žiaden dôvod neveriť, že to nebude adekvátne implementované a nebude to adekvátne zasadené do praxe. A to hovorím ako člen um, holandského parlamentu a aj niekdajší miestny poslanec v jednom z holandských miest. Viem, že miestne a regionálne orgány majú veľmi dôležitú úlohu, ktorú musia zohrať a závisí to naozaj od príspevku a angažovanosti všetkých. Takže to je otázka implementácie predovšetkým a toto je téma konania v súlade s legislatívou a presadzovania Um, tejto legislatívy. A nemyslím si, že môžeme uh, že nedá sa ani doceniť, alebo možno a nedá sa ani preceniť význam biodiverzity a tohoto významu je dôležité uvedomiť si, že príroda má svoju prírodnú, inherentnú, alebo teda prirodzenú a inherentnú hodnotu, ktorá je neopísateľná a nevyčísliteľná a zároveň má obrovský presah aj v oblasti ekonomického a sociálneho dopadu. A najmä tieto cenovky je možné priradiť nášmu nekonaniu. Ak teda konať nebudeme, tak je jasné, že príroda a biodiverzita zlyhajú a nebudú môcť byť kľúčovými stavebnými kameňmi pre budúcnosť. A teraz mi dovolte ešte pár jednoznačných otázok pre komisiu položiť Mali sme možnosť vidieť, že napriek veľmi silným socioekonomickým benefitom investície alebo investovania do prírody, naďalej to ešte sa stále nestalo akýmsi, akýmsi e, princípom, že tieto témy budú našou politickou prioritou. Je dôležité bojovať proti úpadku biodiverzity a strate biodiverzity a musíme si uvedomovať, že v prípadách, prípadoch, keď sa naše environmentálne cieľe dostávajú do konfliktu napríklad s polnospodárskymi cieľmi a s ekonomickým rastom. Napríklad teraz nedávno v Holandsku bola, obro, bolo obrovské znepokojenie o takýchto praktických presahoch a moja otázka znie, prečo to tak je. Je to práve kvôli tomu, že tu je stred medzi krátkodobým eh, výhľadom a dlhodobou víziou, alebo je problémom niečo iné. No a v neposlednom rade, nemala by komisia zvyšovať povedomie eh, verejnosti o týchto témach, Všetci, e, všetkých nás zaujíma príroda. Keď si e, prečítate posledný eurobarometer, tak sa zdá, alebo je zrejme, že tu je pomerne veľká časť verejnej mienky, veľká časť verejnosti, vníma túto tému, ako keby príroda a ochrana prírody bola niekoho iného problémom, že to nie je téma, ktorá spadá do bezprostrednej pôsobnosti každého jedného z nás. Je dôležité si uvedomiť, že ako verejnosť si musí uvedomiť, že čo všetko znamená Natura 2000 že to je akási vznešená um, vízia, za ktorou by sme mali všetci, vlastne, ku ktorej by sme mali všetci smerovať. A nie je to len nejaký imperatív z hora. Ľudia si neuvedomujú, čo všetko spôsobí strata biodiverzity a úpadok prírody a aké škody a dosahy to bude mať. A naozaj by sme možno mali e, to povedomie zvyšovať veľmi konkrétnym spôsobom, napríklad hľadať riešenia, ktoré sú blízke prírode. Možno tie by mohli byť nevyhnutným katalizátorom preto, aby sme dokázali e, zmeniť verejnú mienku a zvýšiť povedomie, aby ľudia o týchto témach skrátka vedeli viac a zároveň, aby sme túto tému priblížili viac k ľuďom. Ďalšia téma, veľmi dôležitá, je verejné zdravie a to je téma, ktorá je zásadná. Stále viac a viac výskumu by sme mali zamerať na túto tému a mali by sme si uvedomiť, že biodiverzita sa musí posunúť vyššie na zozname našich politických priorít. Ešte jedna téma alebo jedna poznámka k tomu, ako keby tej kontrole zdravotného stavu. E, po minulotýžňovom čítaní a po tých diskusiách, ktoré prebehli, e, i sa zdá, že to je pomerne veľká miera koncenzu. Najmä čo sa týka revízie tohoto nariadenia, e, dá, dá sa povedať, že mal som pocit, že ľudia boli takmer jednohlasne proti, že bola takmer akože jednohlasná, jednohlasný odpor voči tomuto systému pričom samotná bio, stratégia pre biodiverzitu vlastne sa ocitá v takom limbe, v takom váku a vnáša to do celého systému veľkú mieru neistoty a nejasnosti. Prebiehali to pomerne obsiahle a dlhé konzultácie a bolo by azda vhodné, aby sme e, pozorne prehodnotili všetky tie e, spätné väzby a tie vstupy, ktoré boli vlastne vznesené počas procesu verejnej konzultácie a e, je jasné, že tie sú spôsobené tým informačným deficitom. Mali by sme budovať tú informačnú základňu, to celkové povedomie, nevidím tu žiadne odkazy na ten tzv. červený zoznam. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, prečo je tomu tak? pretože bol, bol ten e, červený zoznam IUCN ehm, a ten by podľa mňa mohol byť veľmi cenným príspevkom k tomuto všetkému. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz zostanú slovo tieňoví spravodajci. A začnem pánom Lincom. From EPP. Ja, <clears throat> vielen Dank, äh, Frau Ďakujem, pani predsednička. Eh, mohol by som zopakovať slova predvečníka, správodajcu, ale myslím si, že téma je veľmi dôležitá a nie všetkým je eh, celkom jasné, čo pre nás biodiverzita a pre nás život znamená, pre život na tejto planéte. Myslím si, že je dôležité, aby sme si stanovili ambiciózny harmonogram, aby sme mali aj názor Európskeho parlamentu pri e, posudzovaní e, polčasu v, v decembri. Spomenul to spravodajca, pokiaľ ide o tú, tú fitness previerku komisie. Mám hneď i uh, e, zahrsť otázok. Uh, pokiaľ ide o slova komisie, dôrazne dôležité je nielen meniť smernice, ale tiež sledovať implementáciu smerníc existujúcich, e, a to v členských krajinách, a zlepšiť tú situáciu. Mne nie je celkom jasné, do akej miery e, a aké opatrenia e, komisia zvažuje. Ako vníma komisia svoju zodpovednosť a pozíciu v tomto ohľade a aké dopady aké súvislosti vníma pri tomto posudzovaní v e, polovici obdobia v porovnaní s tým tzv. fitness checkom. Nie, nie je celkom jasné, ako tieto dva paralelné procesy e, chce zlúčiť. Pre mňa je samozrejme tiež dôležité, aby sme e, hľadali čierneho Petra v oblasti polnohospodárstva v oblasti SPP. Jednoducho potrebujeme čas implementácie aj na túto politiku. Sme na začiatku, ale určite môžeme ešte e, tento proces e, sledovať kriticky. Mám ešte špecifickú otázku na komisiu. Ako to bude vyzerať konkrétne pri implementácie, keď e, zistíme, že smernice fungujú? Máme tu napríklad vývoj u konkrétnych živočišných druhov, máme vývoje populácií, kde na začiatku platnosti smernice sme e, tieto ešte jednoducho neboli. E, e, konkrétne z mojej, z mojej oblasti veľmi široké alebo výrazné rozšírenie populácie určitých typov bobrov. Takže mňa by zaujímalo napríklad, ako chce reakcia reagovať, ako chce komisia reagovať tu. Thank you. Ďakujeme, ďakujem veľmi pekne. Dala by som teraz slovo svojej kolegyni Karin Kadamo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A... Mnohé tu už zaznelo, ale na čo treba dbať, už takto je to, že e, pri tej e, strednodobej e, pri, pri tom strednodobom hodnotení sú tu ciele, ktoré sme ešte nedosiahli, ale to neznamená, že stratégia nefunguje Napríklad tam, kde sa správne implementuje, kde sú dobré systémy managementu, sa e, črtajú úspechy a na tom treba, na tom treba stavať. A čo je pre mňa veľmi kľúčové, je výsledok e, prieskumov Eurobarometru. Je totiž v ľudskej povahe e, báť sa vecí, ktoré človek nepozná, alebo ich jednoducho ignorovať. A v tých odpovediach vidíme, že e, biodiverzita, rozmanitosť druhov je čosi, s čím ľudia všeobecne boli konfrontovaní, ale nevedeli si pri pritom konkrétne veci predstaviť a nemohli ukázať veľkú mieru nasadenia, aby chránili túto biodiverzitu a to je ďalší potom bod, eh, aby eh, sa siahlo po finančných prostriedkoch. To je veľmi rozhodujúca úloha komisie spoločne s členskými krajinami. Jednoducho informovať Európanov o tom, čo oni e, osobne majú z toho, keď chránime biodiverzitu a rozvíjame ju. Posudzovanie formou čísel, štatistík, mm, pokiaľ ide o ekoslužby, no už tak to je niečo, čo každý občan e, sa e, vie, že ho sa ho týka už dnes a nie až po nejakej vzdialenej v budúcnosti, čo často býva prípad u rôznych prieskumov eurobarometru a často je to veľmi malý vzťah k realite. Vo všeobecnosti momentálne v EÚ je tu ten problém, že e, veľa hovoríme o opatreniach a príliš málo o cieľoch. A keď sa e, keď nespojím s opatreniami priamo tie ciele, či už ide o hodnoty emisí alebo napríklad o zachovanie biodiverzity, už tak potom občanom nie je jasné, e, v ktorým smerom vlastne pracujeme. Musíme jednoducho naznačovať, čo je biodiverzita, čo je rozmanitosť druhov pre jednotlivcov. A mám tu ešte dve e, skupiny otázok v tejto súvislosti. Jedna skupina súvisí s regulačnou koherentnosťou, či sa nám totiž podarí e, riešiť úbytok biodiverzity v prírode alebo v polnospodárstve, zastaviť ho Nož tak to závisí do veľkej miery od iných oblastí politík. Aj to už rada e, pomenovala. Problém je jasný. Ochrana biodiverzity, to by mala byť v podstate prierezová úloha, ale v praxi sa nedostatočne integruje. E, príkladom je spoločná polnospodárska politika, to e, vedie k tomu, že e, pokroky sú dosiahnuté veľmi bojovne a, zložito, alebo že sa dokonca zni- e, zrušia. Komisia je tu v podstate, alebo pýtam sa, aké nové opatrenia chce použiť pre ochranu biodiverzity, aby i v ďalších oblastiach politik sa toto dalo trvalo integrovať. A potom ďalšia problematika sa týka v oblasti biodiverzity osív tu sa to redukuje len na ochranu prírody, ale pritom e, rozmanitosť v polnohospodárstve rôzne e, lokálne typy ovocia, zeleniny či živočišné druhy, to všetko spadá len pod diverzitu. Podľa e, od, odhadov organizácie FAO v 20. storočí 75 rozmanitosti rastlín, kultúrnych rastlín ubudlo polnospodárstve. E, je to naopak ako v prírode. Tu treba aktívne využívať e, tie rastliny alebo plodiny, aby sa rozvíjali. Opačne ako vo voľnej prírode, kde človek musí tieto druhy e, nechať na pokoji. Takže aké opatrenia regulačné vnímate v tejto súvislosti vy za komisiu ako najsúrnejšie? Marcový návrh komisie k smernici o osivách bol skôr kontraproduktívny či zamýšľa tu e, e, vaše generálne riaditeľstvo e, nejaký mainstreaming k osývam. Tieto, tieto odpovede by som potrebovala na svoje otázky. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz pán Gerbenty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička a chcem poďakovať aj pánovi generálnemu riaditeľovi za to, že je tu medzi nami za to, že predstavil a toto strednodobé hodnotenie e, tu na pôde výboru Envy. Keď máme v Európe krízu, zásadnú krízu, tak potom vidíte, že sa stáva tzv. šéfsache, teda vecou šéfa. A e, musí to automaticky prebrať predseda komisie, musia to prebrať premiéry, hlavy štátov, e, vlastne musia sa tomu venovať naozaj tie najvyššie špičky, organizujú sa mimoriadne samity, a to je spôsob, ako sa my v Európe postavíme voči kríze. A dnes diskutujeme o kríze biodiverzity, ktorá je možno tou najväčšou krízou zo všetkých. Povedzme si otvorene, kríza eurozóny bude len poznámka počiarov v dejinách ľudstva v porovnaní s krízou biodiverzity, ktorá je reálnym ohrozením ľudstva. Ale na úrovni šéfov je to absolútne absentujúce. Úplne chýba, dokonca ani na tej nižšej úrovni sa o tom nehovorí. Takže Buďme k sebe úprimní, toto je jedna z tých najväčších kríz, ktorým čelíme ako ľudstvo a jednoducho nedokážeme zvládnuť túto krízu správnym spôsobom. Ak sa pozriem na strednodobé hodnotenie, tak vidím, že všetky znaky alebo všetky e, vlastne kontrolné značky sú červené. Jedno ešte nie je červené a stále je zelené a to je vlastne e, téma inváznych e, cudzorodých druhov. Dôvod, prečo to je zelené, je to, že sme tam ešte nedostali sa do fáze implementácie, pretože pomerne často eh, máme zavedenú legislatívu ehm, a sme presvedčení, že zavedením legislatívy je všetko vybavené a môžeme sa len pozerať, ako sa veci dejú samé a nechávame to na členské štáty. Ale keď si prečítame strednodobé hodnotenie, toto je ten základný problém. Nemáme tu takmer žiadnu implementáciu alebo presadzovanie práva. A práve v týchto oblastiach, kde vidíme správnu implementáciu, tak tam vidíme neuveriteľné výsledky, ktoré sa dajú dosiahnuť. Častokrát sa stiažujeme na nedostatok výsledkov pri európskej legislatíve. Keď sa pozrite napríklad na smernicu o ochrane vtákov a o ochrane hniezdisk, ak je táto legislatíva adekvátne e, implementovaná, tak máme tu neuveriteľné výsledky. Môžeme ju považovať za najúčinnejšiu európsku legislatívu zo všetkých. A teda, toto je to, kde sa nachádzame. Máme tu devastujúce strednodobé hodnotenie, máme tu 5 ďalších rokov, aby sme dosiahli ciele, o ktorých všetci veľmi dobre vieme, že ich nedosiahneme, ak budeme naďalej pokračovať týmto spôsobom. A samozrejme, e, musíme E, ukazovať prstami na členské štáty, musíme hľadať vinníkov. Ale čo sama Európska komisia? Ja som trochu sklamaný týmto strednodobým e, hodnotením a toto správou. Európska komisia to sa, presad, sa predstavila ako najviac politická komisia zo všetkých. A ja považujem komisiu za politický orgán. Ale to, čo vidíme tu, je dokument, ktorý predstavuje akýsi hodnotiaci orgán. Vidíme tu pekný zoznam vecí, ktoré jednoducho nefungujú, ale potom sa to otočíte na druhú stranu a očakávate, že nájdete nejaké riešenia, konkrétne kroky, ktoré máme prijať a takáto strana tu nie je. Chýba. A teda moja otázka je, podobne ako hovoril už pán Linz, čo urobíme a čo spravíte vy, komisia, a aký bude nás, náš ďalší krok. Dali ste to na program rokovania, dali ste to na, da, dáte na program rokovania hlav štátov, dáte to na riešenie tým šéfom, o ktorých som hovoril, alebo to budeme riešiť na technickej nízkej úrovni. Očakávam oveľa odvážnejšie kroky zo strany komisie. Mám jednu veľmi konkrétnu otázku a tá je v súlade s mnohými písomnými otázkami, ktoré som predložil počas posledných rokov. To, čo sme tu mohli vidieť za posledné roky vďaka úsporným opatreniam, je, sú výrazné škrty v rozpočtoch, um, ktoré boli určené pre ochranu prírody na národnej úrovni. Nevideli sme to na európskej úrovni, tam to je v poriadku, ale na národnej úrovni sme videli obrovské škrty. Viem to z Holandska, videli sme tam škrt e, v objeme 60 až 70 percent z národného rozpočtu na ochranu prírody. E, pýtal som sa e, kolegov, aká je situácia v ostatných členských štátov a vieme od komisie, že nemáme informácie. Komisia nemá žiadnu predstavu o tom, aká je situácia členských štátov v oblasti finančného zabezpečenia ochrany prírody. A teda moja veľmi konkrétna otázka znie, komisia už vyhodnotila túto situáciu, urobila nejakú analýzu národných rozpočtov na strane členských štátov, tak aby mohla vidieť, či sme finančne vykročili správnym smerom, aby sme zabezpečili implementáciu a presadzovanie na národnej úrovni. No a po druhé, aké sú ďalšie tie odvážne kroky alebo rozhodné kroky, ktoré chce komisia prijať, aby sme naplnili cieľe do roku 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem a posledným rečníkom bude pani Augen, Auken zo strany tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Môžem slovo v slovo zopakovať a schváliť, čo povedal kolega Gebrandy. Plne s ním súhlasím. Všetci zelení súhlasíme s tým, že je to veľmi vážna e, vec. A teraz treba e, naozaj konať. Pred niekoľkými týždňami som sa zúčastnila na zasadnutí výboru regionov, kde sa prekladala správa a tam sa hovorilo veľmi podobne ako tu. Hovorilo sa o dobrých e, výsledkoch, o, o uplatnení legislatívy z roku 2000 a nebolo tam e, nič e, pozitívne v prípade, že nie je tam prítomná komisia. Aj vo výbere pre petície môžem vám prezradiť, záležitosť e, Natori 2000 sa mm, mm, preberá a e, občania e, mm, sa dovolovajú parlamentu v súvislosti s tým, že nerespektujeme vlastné zákony, že to treba nejako riešiť. A v uznesení výboru regionov sa hovorí E, e, sa presadzuje stanovisko blízke zeleným a to bolo schválené jednomyslené. Iba jedna osoba sa vo výbore regionov zdržala. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou, keď sa e, schváľoval program počas írskeho predsedníctva a z toho jasne vyplýva, že komisia je povinná prísť s legislatívnymi iniciatívami v oblasti kontroly. A teraz e, e, sa pýtam komisie, e, naozaj si myslím, že sú tu viac a menej dôležité veci a podľa názoru komisie, komisie, ktorá je veľmi spolitizovaná, príroda je niečo druhoráde a je to však v rozpore s rozhodnutím Európskej únie, a komisia musí e, počúvať to, čo povedia politici a nie e, e, robiť to, alebo zbavať sa toho, čo považujú za nepotrebné. Takže požadujeme, aby ste si plnili povinnosti a v súvislosti s, s 7. environmentálnym akčným programom sme mali jasné prísľuby a chceme mať a vidieť jednoznačný pokrok v tejto oblasti. Je možno, že nenaplníme príslušné cely do roku 2020, ale bolo by fajn, keby e, sa dostavilo aspoň nejaké zlepšenie aj zo strany komisie. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, budem rada, ak e, dokážeme dodržať e, časový harmonogram. Máme veľký program. Pán Peterle vystúpi ako ďalší. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Kalehi. Ďakujem pekne, v minulosti bol e, kolega zodpovedný za e, lietadlá. E, verím teda, že sleduje túto oblasť z táčej perspektívy. Chcem sa poďakovať za ambicioznosť pri dosahovaní cieľov, pretože chceme biodiverzitu zachovať. Je to našim cieľom. tejto oblasti nie, nie je postačujúca dynamika. My však e, zdieľame ciele do roku 2020. Je dôležité a správne, že, u miznú, že sa zaoberáme miznúcimi druhmi. Musíme sa však zaoberať e, znečistením, pretože to je dôvodom pre uh, rezistentnosť uh, e, rastlín a živočišných druhov to súvisí i s nárastom urbanizácie. Potrebujeme následovné, musíme vytvoriť zmenu paradigmy. Potrebujeme trvalo udržateľný e, rast. Často sme sa zaoberali E, touto témou a dospeli sme k záveru, že všetci aktéry v tejto oblasti musia spolupracovať, napríklad aj v oblasti e, včelárstva. Je na čase, aby sme zaviedli e, integrovanú stratégiu. už Sektorálny prístup nie je správny. Musíme všetky stratégie prepojiť v oblasti dopravy, energie a životného prostredia, pretože práve vývoj v oblasti energetiky ne, nejde v smere našich cieľov. Chcem sa spýtať e, našeho hostia, kde vidí e, možnosti pre väčšiu mieru strat, e, strategickosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Vitama. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pekne komisii za dnešnú prezentáciu. Videl som aj závery a podľa mňa významným záverom je to, že členské štáty musia plne e, e, e, implementovať legislatívu v oblasti biodiverzity. Ja si neviem predstaviť väčšie rozdiel medzi členskými štátmi v tejto veci. A povedzte nám o tom viac, či nie dochádza to k porušeniu konkurencieschopnosti, či sú nastavené rovnaké podmienky. Domnievam sa, že technológie by mohla zahrovať dôležitú úlohu pri naplnení cieľov mm, biodiverzity, e, výskum, inovácie a podobne. E, vysvetlite nám, prosím vás, či aj komisia tu vidí určitý potenciál a ako chcete podporiť aj inovácie, aby sa naplnili e, tieto cieľe. A tretia otázka. Kde to mám? Existujú viaceré opatrenia, keď hovoríme o SPP, zistíme, že ľudia e, e, len e, zaplňajú formuláre a podporujú teda ekologizáciu. Nebolo by až za lepšie mať určité jednotky výsledkov v oblasti biodiverzity, aby sme mohli oceniť takéto výsledky. Do, domnievate sa v mene komisie, že takéto by bolo možné a že by sme dosiahli viac z hľadiska výsledkov. Pani Melio, áno, ďakujem veľmi pekne. Nemáme mikrofón, bohužiaľ. V podstate to malo fungovať. Ďakujem, pani predsednička. Mnohé veci už tu zazneli. I ja sa chcem poďakovať za tú predbežnú správu. Mám tu však určité, určitú nevôľu pokiaľ ide o biodiverzitu. E, rozmanitosť e, prírody všetci v Európe, všetci občania si určite vážia. E, nemyslíme každodenne na to, na to že by mohla i zmiznúť. Mali by sme robiť každopádne viac a mať, byť pripravený investovať na to i viac prostriedkov. Chcem hovoriť konkrétne o jednom bode. Otázka znela, ktoré e, oblasti politiky sú vhodné na to, aby svojim dielom prispeli a myslím si, že poľnohospodárstvo tu by mohlo prispieť e, väčšou mierou. Mne vždy vadí, že ten, ten termín na zmeny e, spätného navrátenia niektorých pôd do, do, aktívnej, do aktívneho osevu, že sa to stále odkladá. Bola by to taká menšia zmena, ktorá by mohla spustiť mnohé, preto sa pýtam, čo by sme mohli v polnohospodárstve urobiť e, lepšie, aby polnohospodári svojim dielom e, prispeli, veď e, to aj chcú. Jednoducho sú na nich kladené požiadavky že tento termín prechodu by mal byť máj a to je proste na záťaž biodiverzity. Ďakujem pekne, pani Donau. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, direktor generál. Ďakujem eh, veľmi pekne, ďakujem i pánu generálnemu riaditeľovi. Eh, pozerám sa na prvý bod, teda metóda a dôvody. Argumentácia komisie táto, argumentácia vyhodnocuje náklady e, netvorby legislatívy. Nie, je to skôr science fiction, nie je to podporené dôkazmi. Sú tu ciele a zlyhania e, a lokálne úspechy, to všetko sa spája s globálnymi fenoménmi. A teda prvá otázka. Komisia, pýtam sa, má viac prvkov e, analýzy a posteriori? Buďme teda úprimní keď boli lokálne e, e, postupy úspešné, tak to nie je len kvôli klíme. E, možno sa pozrieť na príklady. Lokálna úroveň by mala byť oporou pre európsku stratégiu. Vezmem si príklad, ktorý, kde, kde chcela škodlivé druhy Európska únia zablokovať. Ide o ryby v riekach a tu sa ukázal jeden z ďalších neúspechov, pretože nešlo o realizmus e, lokálny. A potom druhá otázka, aké konkrétne body na uvedenie tejto stratégie, napríklad pokiaľ ide o exotické druhy, chcem povedať, že e, sa tu používajú určité opatrenia fitosanitárne, ale tá tendencia je skôr smerom k úplnému zákazu takýchto metód. To je prvý rozpor. Tretia otázka potom znie, aký prístup komisie chce komisia prijať k tejto problematike. Druhý rozpor. Máme tu e, e, environmentálnu doložku pri dohodách o voľnom obchode. Hovoríme, že sa použije, ale je celkom evidentné, že pokiaľ ide o evazívne a exotické druhy, e, nie je tomu tak. Táto správa e, hovorí i o e, prírodnom opelovaní, ako hovorila kolegyňa Godin a navrhovala <clears throat> uznesenie proti sulfozaxflóru, ktoré budeme riešiť zajtra Takže e, chcem sa spýtať práve na to, ako táto stratégia pre diverzitu sa uvedie do života. Ďakujem pekne, pán Florenc, vystupí ako ďalší. Mnohé už zaznelo, e, všetko vieme len podporiť. Nadviažem na kolegu Gebrandyho. Keď sa pozrieme na túto e, druhovú rozmanitosť, tak E, nie, nikde nevidno pokrok a musíme si teda klásť otázku, prečo je tomu tak. Ani v Nemecku všetko nie je úplne e, výborné a treba sa e, vrátiť k tým starým argumentom. Jednoducho členské krajiny si robia čo len chcú, verte mi. Nerad by som bol v tej komisii, pretože ona veľmi dobre vie, že keď v rokovaniach s nami E, celonočné rokovania s radou, keď sa vytvárajú manevrovacie priestory, tak vždy sú to únikové priestory, únikové cesty. Uvediem e, e, príklad z oblasti polnospodárskej. Keď sa v prípade greeningu hovorí o polnohospodároch a ich povinných postupoch, tak sú to príspevky na greening a to robíme 40 rokov u nás a e, životnému prostrediu to veľmi, veľmi, veľmi prospelo. A, ale veriť, že toto je výborný efekt pre našu biodiverzitu, to je len sen, pretože do polovice augustu naše, naše e, problematicky vytvorené biodiverzity na poliach sú dávno do, do polovičky augusta mŕtve. Musíme začínať oveľa skôr. Mnoho údajov je nesprávnych, to je len jeden z príkladov čo ale mňa napadá, kolegovia všetci povedali, milá komisia, predložte čo si, Povedala pani Oken napríklad. Komisia určite predloží návrh. To však e, nepomôže, veď už urobila komisia 20 návrhov predtým a členské krajiny ne, e, nejdú týmto smerom. Ja keď som vo mojom volebnom okrsku a ľuďom vysvetľujem, čo je biodiverzita, tak ľudia hovoria, čo to vlastne je? Vysvetľujem im to pomocou prírodného kapitálu, ale to tiež nepomáha. Máme problém v Európe s povedomím. A to poviem len aj ako konvenčný polnohos, polnohospodár. Biologicky nebudem nikdy. Pokiaľ ide o životné prostredie, nebuďme snílkami, Možno také stretnutia, ktoré máme dnes, by mali byť s výborom Agri. Jednoducho to sú témy, o ktorým sa nevyhneme. Teraz hovoríme krížom krážom. Poznám to už 25 rokov. Oni hovoria, vy ste šialení, my hovoríme, vy ste šialení. Treba nájsť streda, keď sme toto dieťa greeningu sa jednoducho na, narodilo a treba ho vychovávať. Chcem členov komisie len podporiť v rámci ich výchovných opatrení, aby jednoducho e, si naliali čistého vína e, s členskými krajinami e, v susedstve Bel- Belgická je napríklad množstvo krajín, vrátane mojej. Veľké sú tu otázniky z mojej strany, či je potrebné ďalšie zákonodárstvo. Možno bude potrebné viac kontroly, ale oveľa dôležitejšie by bolo, aby sme pozvali našich ministrov polnohospodárstva a ich sa pýtali na ich, o ich predstavy. Keď budeme takto pokračovať, verte mi, skončíme vždy len v zákopovej vojne. U mňa v obci, po vašich obciach musíme e, riešiť to, ako to zrealizovať. Je to ťažká úloha, ale o to viac verím, že iba takto sa posunieme ďalej. Len by som sa tešil, keby som sa mýlil, ale obávam sa, že mám pravdu. Thank you. Ďakujem pekne. Ako posledný vystupí pán Torvald. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne a jednoznačne. Prečítal som si tento materiál o predbežnom hodnotení včera večer a prvý dojem, e, máme veľa čísel, makročísel v tejto správe a makročísla nám sú na nič. Totiž nehovoria, kto e, si počína dobre, kto zaostáva. A to je e, e, istý recept pre riešenie, e, ktoré je určené pre všetkých a ktoré e, sa minie účinkom. Treba vedieť, kto e, dosahol tieto cieľe, kto nie. Ak sa pozrieme na legislatívu Natura 2000, zistíme, že tam sa to upravuje vnútroštátnou legislatívou. Aj otázka implementácie. A tu máme čísla makro povahy. To vyzerá pekne, ale neposkytuje skutočnú informáciu. Ďakujem pekne. Takže mali sme veľa otázok na komisiu. Pán rediteľ, ďakujem pekne, pani predsednička. A úvodom by som chcel poďakovať všetkým členom výboru, ktorí ste položili viaceré otázky urobím e, e, maximum, aby som e, ich zodpovedal, ale nezabudajte, že pôsobím iba jeden mesiac, poprosím vás o trpezlivosť, ináč budeme aj bilaterálne udržovať kontakty a prehlbovať diskusiu. Myslím si, že vo väčšine vystúpení som pozoroval pocit nespokojnosti. Hovoríte, že sme prečítali správu, ale kde sú Prosím vás, riešenie. Prečítali sme správu, že sú tu problémy s biodiverzitou, ale čo tu navrhujete? Vidíme nedostatok pokroku, ale čo na to komisie? Prečítali sme túto správu, ale situácia je nedobrá. Domnievam sa, že rozčarovanie, ktoré tu viedrili viacerí poslanci, svedčí, že za touto správou sa skrýva skutočné znepokojenie, lebo všetci ste hovorili, nakoľko je dôležité zaistiť zachovanie biodiverzity. Aj pán Gebranty eh, veľa rečivo, veľmi presvedčivo eh, hovoril, že to nie je taká kríza, ako eh, keby sme ju mali iba v Európe. Je to planetárna kríza, preto musíme konať. E, druhá poznámka. Chcel by som e, pripomenúť vám podmienky našej práce. Chápem e, netrpezlivosť viacerých poslancov, ale dovolím si vám pripomenúť, o čo tu ide, aké sú podmienky, za ktorých pôsobíme. Chcel by som vás ubezpečiť, že konáme v rámci 7. environmentálneho akčného programa, to je jedinečný program, lebo na ňom sa zhodli všetky inštitúcie bol schválený e, e, e, na základe spolurozhodovania a máme veľmi dôležité zámery a cieľy tohto programu a sme odhodlení ich naplniť. Máme stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá bola schválená v marci 2010 Európskou rádou. Tým reagujem na pána Gebrandyho. Nie, že by sme sa zdrahali svojej zodpovednosti. Táto stratégia pochádza z vrchu, z E, e, práve sme oslovili Európsku radu, aby schválila túto dohodu a máme jeden e, mm, mm, celkový cieľ zachovať biodiverzitu do roku 2020 a máme šest cieľov, o ktorých musíme skladať účty. Čo teraz robíme? Už som úvodom povedal, že poskytujeme faktické informácie o tom, čo sa podarilo dosiahnuť komisiu. E, e, komisia bola požiadaná, aby sme e, poskytli informácie o dosiahnutom pokroku podľa jednotlivých cieľov, či napredujeme, či sa približujeme stanoveným cieľom alebo nie. Čo sa deje v oblasti implementácie programy Natura vo veci vtákov, morského života. Takže predkladáme faktické informácie vám, poslancom Európskeho parlamentu. Robíme to e, na adresu e, komisii, ide o politickú záležitosť. Nechceme to skryť e, v našej správe. Chceme, aby sa to objavilo, pretože je na vás, ako budete reagovať, ale očakávam, že parlament na základe týchto skutočností bude reagovať politicky, rovnako ako aj rada s tým, aby inštitúcie sa mohli vydriť, či sa uberáme správnym smerom alebo nie. A Samozrejme, e, bude nasledovať e, nevyhnutne politická diskusia o opatreniach. E, dnes predkladáme vám skutkové veci. A to je jednoznačné. Vidíme, že máme pred sebou ešte veľký kus práce. A samotné skutočnosti, ako ste sa sami viedrili, častokrát sa prekladajú v makrorovini. Prečo? Pretože sme to zistovali v makrorovini keď sme stanovili e, e, šest e, jednotlivých cieľov a celkový cieľ zastaviť stratu biodiverzity. Dohodli sme sa, že to budeme robiť na makroúrovni. Zo správy vyplýva, že musíme posilniť plnenie cieľov, činnosť v oblasti implementácie a zabezpečenie výkonu. Vidíme v správe, že v teréne dosahujeme značné úspechy, keď máme podporu e, všetkých zainteresovaných a miestnych samozpráv e, na miestnej úrovni. Bol som v e, baden württembursku s priateľmi prírody. My sme v Horachodov zdovali príslušnú cenu a tam sa urodila obrovská práca. Boli zidené 40 trás, ktoré majú obrovský význam z hľadiska ochrany prírody a ocenili sme mm, tento pokrok. Myslím si, že tam je najväčšie napredovanie na národnej úrovni. Musíme e, biodiverzitu dostať do všetkých smerov politiky. O tom hovorili všetci, e, viacerí e, rečníci vrátanie pána spravodajcu a musíme zdôrazniť, že biodiverzita je predovšetkým e, vec, ktorá má obrovský hospodársky význam a nie niečo, čo je dôležité iba pre prírodu. Je to veľmi významné aj zo sociálno-ekonomického hľadiska. Takže e, e, a teraz ku konkrétnym otázkom, ktoré tu odzneli. Pán Demes Marker sa pýtal, či komisia sa domnívá, že toto už nie je politická priorita. Nie, domnievam sa, že stále je to významná politická priorita. Práve preto sme pripravili správu a práve preto dúfame, že aj parlament i rada e, budú politicky reagovať. Pán e, spravodajca e, sa pýtal, ako môžeme pozdvihnúť povedomie. Nemala by komisia e, toho robiť viac? E, verejnosť sa nedomnieva, že robíte toho dostatočne veľa. Domnievam sa, že máme veľa skvelých príkladov e, úspešnej realizácie projektov, ale nie myslím si, že je to výlučne úloha komisie. Musíme spolupracovať s parlamentom, musíte aj vy spolupracovať so svojimi voličmi, musíme spolupracovať s členskými štátmi, s výrob, výborom regionov. Musíme e, pozdvihnúť e, povedomie a práve preto sme objednali e, zistenie Eurobarometru. Podľa týchto výsledkov väčšina občanov sa domnieva, že ide o vážnu záležitosť. Mnohí občania hovoria, že je to aj ich zodpovednosť, nezdrahajú sa toho, ale chcú posilňovať túto informovanosť aj e, s tým súhlasím, e, ako povedal pán spravodajca, treba e, spojiť záležitosti verejného zdravotníctva a biodiverzity. Pán Lisi sa pýtal, ako spojíme to s fitness checkom, teda s kontrolou stavu zdravia, tak povedec. Myslím si, že toto aj tej konsultácii zohrávajú dôležitú úlohu. Čo môžem o tom povedať? Hodnotíme tieto výsledky. Všetci moji kolegovia Eh, analizujú 5500 eh, odpovedí. 500 tisíc eh, mm, odpovedí a musíme sa podeliť s výsledkami 20. Mm, novembra. Pozývam vás na vypočutie, ktoré organizujeme spolu so všetkými zainteresovanými a tam oznámeme výsledky analýzy. A na základe týchto výsledkov budeme vedieť povedať, či treba posilniť legislatívu alebo riešiť implementáciu treba e, e, e, príjmať nové pravidla alebo riešiť rovinu implementácií. Teraz nemôžem predpovedať výsledky, lebo že sme viazaní povinnosťou transparentnosti, nemôžeme prejudikovať výsledky. Bola tam otázka ohľadom či, červeného zoznamu, je to dôležitý faktor pre naše hodnotenie podľa správy a komisia e, hodla e, posilniť e, a rozšíriť tento zoznam. Pán Líze tiež zdôraznil význam biodiverzity a povedal, že potrebujeme jasný harmonogram s presvedčivými závermi. Pýtal sa, že či treba zmeniť smernicu alebo posilniť implementáciu. Môžem vás uistiť, že podľa všetkého práve implementácia je najväčším problémom a pýtal sa na konkrétne opatrenia. Spomeniem niektoré treba e, e, posúdiť národné, regionálne a lokálne opatrenia, financovanie. V niektorých prípadoch treba e, začať právne konania. Nie je to optimálne riešenie, ale pokiaľ členský štát neplní legislatívu, sme nutení podať žalobu a vieme si predstaviť iniciatívu, pokiaľ ide o prehodnotenie implementácie povinností v oblasti životného prostredia. Budeme spolupracovať s ostatnými inštitúciami. Neexistuje jednoduché riešenie pre všetky. Pani Katenbach sa pýtala na finančné nástroje a to je kľúčové hľadisko. Nejde iba o implementáciu alebo o legislatívu. Čo by sme mali urobiť, aby sme e, podporili finančné členské štáty, najmä viaceré regióny? A to sú dva dôležité zdroje, ktoré by som rád spomenul Totiž program máme, ale zdroje nie sú dostatočné, keď stačí na isté projekty. Máme regionálne financovanie a máme SPP, spoločnú polnohospodárskú e, politiku. A je pravda, že pokiaľ ide o SPP, e, e, máme určité úspechy pri ekologizácii prvého piliera, ale E, tu je všetko na orgánoch členských štátov, majú značnú prúžnosť a môžu sa rozhodnúť, do akej miery e, budú integrovať do svojej činnosti e, problematiku biodiverzity. Musíme spolupracovať s členskými štátmi aj v rámci prehodnotenia SPP, treba zistiť, či dokážeme zabezpečiť, aby konkrétne postupy v oblasti polnohospodárstva a lesného hospodárstva viac prispeli k zachovaniu biodiverzity aj v oblasti intenzívneho hospodárstva. Pani Kadenbach sa pýtala, aj na e, konzistentnosť e, e, regulácie, ako zabezpečiť integráciu biodiverzity do SPP. Domnievam sa, že treba viac spolupracovať s členskými štátmi, aby v rámci flexibility mohli viac dorazňovať túto vec. Taktiež sa pýtala E, možnosti e, e, zmeny návrhov v súvislosti s osivami. Neviem, či máme pravomoc, aby sme stiahli návrh, ktorý schválilo kolegium, ale mali by sme zabezpečiť zohľadnenie všetkých potrieb genetickej mnohorakosti toto má na starosti generálny Sanko, ale budem tlmočiť to kolegom. Pán Gerbrandy už e, spomenulo, že biodiverzita sa nachádza v e, ozajstnej kríze, správne poukázal na problémy e, v oblasti implementácie a pýtal sa na ďalšie kroky. Rád by som zdôraznil, že vnímame túto správu ako prvý faktický dôkaz, ktorý sa predkladá politickým inštitúciám ohľadom e, súčasného stavu. Robíme to poprvýkrát a e, vo vzťahu ku každému cieľu sme chceli poukázať na e, hlavný problém, keď vravíme, že v programe Natura 2000 pozorujeme určitý pokrok, ale treba posilniť uplatnenie legislatívy v oblasti námornej Natura 2000 Eh, žiadame eh, členské štáty, aby sa viac snažili, efektívnejšie riadili eh, financie. Hovorili sme o inváznych cudzích biologických druhoch a tak ďalej. Ale nesúhlasím s názorom, že v celku výsledky nie sú povzbudivé. Samozrejme, mali sme očakovať toho viac, ale na základe týchto údajov musíme diskutovať s parlamentom a s radou či si vieme predstaviť akčný plán alebo nejaké ďalšie opatrenia, ak e, musíme sa sústrediť na implementácie, ktoré oblasti budú kľúčové, ktoré opatrenia dokáže podporiť parlament, ako dostaneme túto politiku do ostatných smerov politiky, ako zvýšime povedomie, či treba e, e urobiť konkrétne opatrenia, ako dokážeme integrovať činnosť všetkých subjektov. Nejde iba o politikov, treba získať občanov, poľnohospodárov, polovníkov aj miestne e, samozprávy. Domnievam sa, že toto je mimoriadne dôležité. Takisto súhlasím s pánom kolegom, e, e, či otázky, či máme nejaké analýzy aj v súvislosti s národnými rozpočtami. rozpočtami. Nemám dostatok, nemáme dostatok informácie, kolegovia sa venujú evidencie prírodného kapitála, kapitálu. Nemáme dostatok informácie a členské štáty to potrebujú. Myslím si, že pán kolega má pravdu. Musíme konať odvážnejšie spolu s ostatnými inštitúciami, aby sme dosahli pokrok. Pani Auken nás kritizovala za to, že nekonáme dostatočne e, e, politicky. Myslím si, že už som na to reagoval. Ak máte nejaké e, e, skvelé nápady, e, pokiaľ ide o ďalšie napredovania, ak s tým bude súhlasiť parlament a členské štáty, urobíme to tak, pretože áno, treba dosiahnuť pokrok v oblasti 7. environmentálneho programu. Je to, musí to byť našou Bibliou. Ďakujem pánovi Peterlému Eh, eh, eh, aj ja mám určité skúsenosti s leteckou dopravou. Musíme, ako vraví, zmeniť paradigmu. Hovoril o viacročnej stratégii, áno, ale to musí byť nielen viacročná stratégia, ale stratégia určená pre viaceré zainteresované strany. Ďalší pán kolega sa pýtal, či máme informáciu jednotlivých členských štátov. Bolo by dobre vedieť, či e, e, sme všetci na jednej lodi. E, Príslušné cely sa stanovili na úrovni jednotlivých odvetví, máme všeobecné informácie, ale treba ísť do detailov. Sme spokojní, myslím si, že on správne povedal, že treba poukázať na to, kto si počína dobre, lepšie, pretože situácia nie je jednoznačná. Pýtal sa na úlohu technológií, Domnievam sa, že vo vašej otázky nepriamo ste naznačili odpoveď. Inovácie naozaj dokážu zohrať obrovskú úlohu. Vidíme inovácie pri e, e, ochrane e, lesov, v oblasti ekoturizmu, je to aj eko sú to aj ekoinovácie, aj prírodný kapitál. A naozaj treba sa deliť s členskými štátmi o e, osvedčené skúsenosti. Vo vzťahu k SPP pán Videma spomenul možnosť e, e, e, politiky, ktorá bude viac orientovaná na výsledky. Áno, budeme to prehodnocovať a naskytne sa príslušná príležitosť. Vrátim sa k tomu, čo povedal pán Florence. Je to e, e, e, e vec spolupráce s členskými štátmi. Pani Melior e, zdôraznila hodnotu prírody a musím s ňou iba súhlasiť a pani Dornano nebola spokojná s našou metodikou, že robíme analýzu ex post. Pýta sa, ako e, môžeme e, e, zabezpečiť súlad s miestnymi samozprávami. Naozaj s nimi treba spolupracovať a nie nejde iba o riešenie na úrovni Európy. E, správa však svedčí, že keď dokážeme presvedčiť miestne obyvateľstvo, máme lepšie výsledky z hľadiska biodiverzity. Pýtate sa, či využívame všetky nástroje na dosiahnutie všetkých e, výsledkov. Myslím si, že treba využívať e, celé instrumentárium. Pán Florence pokazal na význam členských štátov, zodpovednosť členských štátov a spoluprácu s výborom pre polnohospodárstvo. Pán Talvart spomenul makro údaje Povedal som, že o tom, že sa budú prechádzať makroúdaje, e, sa rozhodlo na úrovni Európskej rady. Takže aby som to zostručnil a zhrnul, e, veľmi pekne vám ďakujem. Domnievam sa, že pre mňa po prvom mesiaci pôsobenia bolo veľmi užitočné e, zistiť, nakoľko sú ostré a živé diskusie v tomto výbore. Môžem vás ubezpečiť, že ešte sa sem vrátime, budeme analyzovať vaše námetky. Domnievam sa, že keď parlament bude eh, mať eh, jasné stanovisko v tejto veci, keďže Luxembursko chce do konca roka schváliť závery. Dokážeme zlepšiť situáciu v teréne eh, aj prostredníctvom zvýšenia informovanosti. A tu by som chcel apelovať na Európsky parlament. Komisia si s tým sama o sebe neporadí Ehm, myslím si, že eh, aj vy zohrávate obrovskú úlohu eh, pri zvyšovaní eh, povedomia občanov, pretože ste ich volenými zástupcami. A preto je veľmi dôležité, aby počas nasledujúcich mesiacov by sme mohli tlmočiť správu o tom, že pokiaľ budeme investovať do biodiverzity, to bude najlepšie, čo dokážeme robiť pre našu planetu a pre budúce generácie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Obávam sa, že naozaj máme vážne meškanie. Musíme prejsť k ďalšiemu bodu, skôr ako prečítam časový harmonogram. Tak len eh, zdôrazním, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. november. Dobre. Ak ste pripravení, môžeme teraz prejsť k verejnému vypočutiu o investíciách do eh, na prírody a biodiverzity, výzvy a príležitosti. Rada by som otvorila diskusiu za prítomnosti spravodajca pána DMS Markera. Ďakujem veľmi pekne, pokúsim sa byť čo najstručnejší. Myslím si, že ako spravodajca, ktorý má na starosti túto strategickú správu, som naozaj veľmi rád, že aj pri veľmi náročnom harmonograme a veľmi krátkom čase sme dokázali zorganizovať toto vypočutie počas dnešného dňa. Som presvedčený, že experti, ktorých si dnes vypočujeme, budú mať veľmi hodnotné príspevky a zároveň budú zdrojom inšpirácie pre správu, ktorú budem písať a ktorá bude dokončená v priebehu najbližších niekoľkých dní. Mali sme naozaj veľmi živú diskusiu dnes popoludní Zazneli tu rôzne pozície. Ja by som teraz chcel eh, poprosiť experta, aby povedali, aký je ich pohľad na túto tému. A možno sa poučíme z ich inšpirácie a z toho, čo bude vyplývať pre našu prácu. Toľko stačí. Z mojej strany uvedomujem si, ako málo času máme, pani predsednička. Uh, exactly. So, uh... Presne tak. Dobre. Dávam teraz slovo pánovi e, Robimu Miremu, ktorý je spravodajcom za výbor regionov. Nech predniesie stručne svoje úvodné stanovisko. Pán Robi Biver, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za túto možnosť, e, aby som tu mohol hovoriť za výbor regionov. Naša odborná komisia výboru regionov k e, fitness checku e, v septembri prijala stanovisko Ide o, o implementáciu stratégie pre e, biodiverzitu. My vám môžeme dať k dispozícii kopie oboch e, dokumentov. Strednodobá revízia Európskej komisie ukazuje, že sme ešte vzdialení od dosahovania diverzitných cieľov. Na druhej strane mnohé skúsenosti ukazujú i e, aj moja vlastná skúsenosť, že mnohé regióny, ktoré investovali aj napriek e, veľmi skromnému programu EÚ. Teraz štyri kľúčové odporúčania výboru regionov, aby sa posunulo posúvanie biodiverzity a stratégie. Poprvé, EÚ a členské krajiny musia intenzívne spolupracovať s tými, ktorí sú zodpovední za e, implementáciu. To sú regióny, e, obce a mesta, znie to automaticky, ale nie je to tak. Tu máme konkrétne odporúčania my za náš výbor regionov. Po druhé, obe e, smernice o ochrane prírody v očiach miestnych samozpráv sú veľmi relevantné, pokiaľ ide o ochranu druhov a habitatov. Európska komisia nemôže, nemala otvárať túto smernicu, ale mala by trvať na posilnenej implementácii Mestá a regióny majú čas, aby lepšie využili tento eh, potenciál. Dôležité je tiež to informácia a eh, osveta, senzibilizovanie k téme na verejnosti. Tie sú veľmi dôležité. V rámci siete Natura 2000 eh, možno vidieť prvé úspechy, potrebujeme ale aj viac ochrany prírody mimo Natúry 2000 Zelená infraštruktúra na všetkých úrovniach e, riadenia musí byť posúľovaná. Vrátane e, transeurópskych e, sietí pre zelené infraštruktúry. A potrebujeme záväzný právny rámec EÚ, e, aby nedochádzalo k čistým stratám biodiverzity. A po štvrté potom ďalšie sektory, predovšetkým poľnohospodárstvo, musia plniť svoje záväzky. Na lokálnej úrovni sa darí čoraz lepšia kooperácia, ale ak voľnohospodárska politika EÚ pri priamých platbách i e, pri e, vývoji vidieka by sa mala zlepšiť. Stratégia biodiverzity EÚ vychádza z e, predpokladov, ktoré sa neudiali. Minimálne strednodobá revízia agrárneho fondu. Ďakujem za vašu pozornosť. To bolo veľmi slušné. Thank you. Um, now challenge... Ďakujem pekne. Teraz budeme hovoriť o výzvach, ktorým čelíme pri implementácii Európskej stratégie pre biodiverzitu. Hovoriť bude riaditeľ Medzinárodnej únie pre ochranu prírody IUCN, pán Luk Bass. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem aj za pozvanie pre IUCN, aby sa mohla zúčastniť a zdieľať svoje názory o tomto strednodobom hodnotení a k tejto správe. Špecificky najmä v kontexte toho, čo tu my vnímame ako kľúčové. Čo je IUCN? To je Únia vládnych a neziskových členov, len v Európe máme viac ako 5000 expertov v rôznych komisiách, a výboroch, ktorí vlastne vytvárajú poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovanie. A sme aj globálna organizácia. Začal by som tým, že sa na to pozrieme z globálnej perspektívy IUCN a zároveň e, sa pozrieme na niektoré znepokojivé trendy, ktoré vnímame v globálnom kontexte, najmä ohľadom toho úsilia a vývoja v Európskej únii, ktoré môžu mať dopady aj na globálnu diskusiu. Vidíme, že miera ambície klesá, minimálne sa nezvyšuje, najmä v tých témach, ktoré naozaj treba, ktoré sa treba venovať a táto správa je toho dôkazom. Ďalším paradoxom je vlastne tento samotný eurobarometer, ktorý bol vykonaný v Európskej únii, kde 99 nepoviem, že to je komunistický výsledok, ale 99% ľudí v Európe má pocit, že táto téma je dôležitá, ale neprenáša sa to do žiadneho hlasovania, pretože e, poslanci alebo politici to nejako neprioritizujú, ako by mali. V tejto sále sa všetci zhodneme na tom, že príroda je kľúčovo dôležitá pre zdravie a, a vlastne blahobyt má svoju vlastnú e, inertnú hodnotu, ale problém je presvedčiť ľudí mimo tejto sály a to je tá skutočná výzva. Tu by som chcel počerknúť to, čo hovoril Franc predo mnou, že mala by tu byť taká eh, myšlienka, aby sa spojili výbory pre polnohospodárstvo a výbor pre životné prostredie, aby by naozaj dávalo zmysel. Ďalej chceme počerknúť aj to, že toto nie je len o eh, problémoch, je to aj o príležitostiach. A spomenul to už aj spravodajca v istom momente, že sa na to musíme pozerať z pohľadu riešení, nielen z pohľadu problémov alebo nákladov. Vieme, že veľa z tých víziev, ktorým čelí spoločnosť, dokážeme riešiť tým, že obnovíme a zachránime prírodu a jej kľúčové funkcie a obnovíme fungovanie ekosystémov. A my v UCN sme to začali volať e, riešenia postavené na prírode už pred desiatimi rokmi a sme radi, že to vzbudzuje záujem, pretože to jednoznačne identifikuje lokality, kde ekonomické benefity e, sú vlastne generované lepšou ochranou prírody. 2011 si Európska únia vytýčila cieľ, ktorý sme už v roku, teda 2001 si Európska únia vytýčila cieľ, ktoré v roku 2010 sme už nesplnili. Nezabúdajme na to, že si vytýčujeme veľa cieľov a ne, nesplňame ich. A toto strednodobé hodnotenie dokazuje, že nie sme na polceste, kde by sme mali byť. Musíme počerknúť tie dobré prvky, je tu isté napredovanie a môžeme si byť uistení, že biodiverzita, teda strata biodiverzity by bola oveľa horšia bez tejto stratégie, bez týchto cieľov a bez tohoto nariadenia a bez regulatívy. Máme tu ešte spomalenie straty biodiverzity, ale je to veľmi znepokojivé, keď sa pozriete na tie čísla. IUCN si zbiera dáta na rôznych úrovniach aj na európskej úrovni a Európsky červený zoznam viac ako 10 tisíc druhov podčiarkuje to, že všetky taxonomné skupiny, všetky, vo všetkých taxonomných skupinách všetkých druhov je vysoký počet ohrozených druhov. 25% všetkých tých, ktoré boli posudzované, sú ohrozené vyhynutím v Európe. Takže nezabúdajme nad tým, že vlastne nad, e, za, za touto hranicou je biodiverzita nevratná. Môžeme obnoviť ekosystémy, ale biodiverzita ako taká, ako náhle stratená, je stratená. A teraz k tým rizikám a dotknem sa niektorých reálnych hrozieb ktoré pred nami sú a dovolte mi ich opäť zhrnúť, aby sme boli, aby sme jednoznačne o tejto téme hovorili. Pokúsim sa dať vám taký zoznam. Nesprávne využívanie pôdy, zmena využívania pôdy, e, fragmentácia biotopov, e, nadmerná, nadmerná ťažba v lesoch a v moriach, e, lov v moriach, ohrozenie pobrežných zón a okrem toho všetkého tu máme klimatické zmeny, ktoré vlastne zhoršujú každú jednu z týchto víziev. Spomínal som tieto tlaky, pretože teraz budeme hovoriť o polnohospodárstve a o neudržateľnom polnohospodárstve. Dva body e, ktoré súvisia s tým, že tu máme aj mnoho ďalších iných tlakov, ale v tejto správe to červené svetlo, to je to jedno jediné červené svetlo, pretože vidíte, že v tejto správe všetko je červené, ale to červené svetlo sa týka polnohospodárstva a jeho presahov, ak je robené neudržateľne e, je to zásadné ohrozenie. Ak je robené dobre, tak má dokonca aj prínosy. A prečo nevyužívať tieto nástroje lepšie? Máme tu nástroje, ktoré sú zavedené, pevne veríme, že v ďalšej reforme SPP tam takéto nástroje bude, sú to ekologické e, zóny záujmu, tie musia fungovať lepšie. E, máme tu aj otázku implementácie na strane členských štátov. Mali by sme hovoriť o tom, ako poprepája tieto veci. Je naozaj mnoho spôsobov, ako to spraviť. Niektoré členské štáty majú ministra pre polnospodárstvo a prírodu, čo je obrovská možnosť a pevne veríme, že títo ministri to naozaj budú brať vážne, e, že toto dvojité portfólio môžu využívať pre riešenia, ktoré sú ústretové k prírode. Ehm, ďalej, vlastne prírodne ústretové farmárske techniky. Tie poznáme, treba ďalej rušiť tieto škodlivé dotácie v polnospodárskom sektore a ďalej, keď sa pozriete, ehm, že musíme si uvedomiť, e, že nemáme adekvátnu ochranu eh, proti presahom polnohospodárstva. Napríklad nemalo by dôjsť k ďalším stratám pasienkov a travnatých porastov a k ďalšiemu ubúdaniu takýchto trvalých travnatých porastov. Eh, ďalšia hrozba pre budúcnosť je vlastne ohrozenie opedovačov musíme si uvedomiť, že pán Peterle, ktorý tu sedí predo mnou, to aj spomínal, že toto je jedna zo základných tém, ktorá je základnou hrozbou, zásadnou hrozbou, pretože môže ohroziť eh, našu produkciu potravín, ale aj dreva. 9,2 e, včiel je ohrozených vyhnutím. Možno to ľudia e, zabudli, ale musíme si uvedomiť, že keď sme túto správu publikovali v marci tohoto roka, tak treba si uvedomiť, že európska iniciatíva pre opeľovačov je naozaj zásadne potrebná. Mali by sme, mali by sme si e, adoptovať stratégiu, ktorá bude zameraná na ochranu opeľovačov a e, ďalej, čo sa týka e, morí a morských biotopov, musíme si uvedomiť, že to nie je len otázka biodiverzity. Zdravie prostredie v moriach e, nehovorí len o biodiverzite, ale súvisí aj s dlhodobým udržateľ, dlhodobou udržateľnosťou celého rybárskeho sektora. A zároveň musíme si uvedomiť, že e, všetky ekosystémy vlastne sú nadpojené na, teda moria sú napojené na ekosystémy, ktoré zabezpečujú živobytie pre milióny ľudí v Európe. My sme to merali v rámci Európskeho červeného zoznamu e, morských živočichov a ukazuje sa, že 70 lovných druhov rýb je ohrozených vyhynutím v Európe hovoríme toľko o vyhnutí, ale to je to reálne riziko a všetci vieme, čo spôsobuje toto riziko. Je to nadmerný rybolov. A to, čo potrebujeme, je plné konanie alebo plný súlad s týmito novými požiadavkami európskej rybolovnej politiky. Keď sa pozrieme na tieto ciele o sebe, oni sú v poriadku, ale implementácia nefunguje. Zdá sa, že implementácia a vyhnutie sú slova, ktoré budem používať veľmi často v rámci svojho vystúpenia plná implementácia smernice o biotopoch. E, napríklad mnoho z tých námorných chránených zón nebolo ešte vytýčených. Je to reálna rezerva, nedostatok v rámci implementácií, najmä v oblasti vytýčovania. A teraz, keď hovoríme o týchto smerniciach a hovoríme o smerniciach ako takých, teda ochrana, smernica ochrane prírody a jej prehodnotenie, IUCN má k tomuto formálnu pozíciu, môžeme ju s vami zdieľať. Zastávame ten názor, že v tomto momente, v tejto situácii, a berúc do úvahy vlastne to úsilie, ktoré je nevyhnutné pre implementáciu, nie je, toto nie je tá oblasť, kam by sme mali nasmerovať naše úsilie pri revízii existujúcej legislatívy. Mali by sme revidovať jej implementáciu a to, kde zlyháva. To je to, čo potrebujeme. Na tejto výsledky sa tešíme, pretože tie budú oveľa lepšie identifikovať to, kde implementácia zlyháva a pevne verím, že z toho prídu aj dobré odporúčania, ktoré budú hovoriť o tom, ako a lepšie implementovať. Ale Meniť legislatívu v tejto fáze rozhodne nie je dôležité ani nutné. Ešte k invázným druhom, aby sme možno ukázali na to zelené svetlo v tejto správe, alebo zelené časti správy, spolupracovali sme s komisiou aj parlamentom a, a experti UCN sa tam podielali a snažili sme sa vlastne zabezpečiť to, aby táto e, to nariadenie bolo čo, čo najskôr implementované, je to veľký úspech, ale chceme si byť istí, že je tu správny zoznam druhov na tomto zozname Európskej únie a má to byť eh, predstavené koncom roka, takže až vtedy začne reálna implementácia, ako sme o už hovorili. No a dovolte mi to uzavrieť tým, že poviem pár slov o globálnej úlohe Európskej únie, ktorá súvisia aj s týmito cieľmi. Ale chcem to prepojiť aj s nedávno dohodnutým systémom udrateľných cieľov, ktoré poskytujú naozaj veľmi veľa priestoru pre politickú pozornosť a pre politickú prioritizáciu, pretože veľmi veľa z týchto prvkov, veľmi veľa z týchto e, cieľov a oblastí, kde treba konať. To všetko môžeme vlastne vrátiť naspäť do environmentálnych aspektov mileniových rozvojových cieľov ktoré po prvýkrát tam vlastne bolo, e, bola tam integrácia environmentálnych prístupov a horizontálnych prístupov v celom spektre rôznych oblastí. Z tohoto sa Európa môže učiť a pevne veríme, že e, v tomto prevezme vedúcu úlohu tak parlament, ako aj komisia s pánom podpredsedom Timmermansom, ktorý má na starosti túto politickú oblasť. No a na záver sú to dva aspekty k téme globálnej zodpovednosti. Jedna je, že keď sa pozrieme na to, ako v Európe napredujeme, tak niekedy čísla vás môžu nasmerovať smerom, že e, vedú k istému nedorozumeniu. A musíme to prepojiť napríklad s diskusiou o klimatických zmenách, kde sme veľmi hrdí na zníženie o 19 emisí CO2 od roku 90 ešte 1% nám chýba do roku 2020, takže tam sa nám zatiaľ celkom darí, máme správne tempo, ale keď to dáte do, do, do kontextu so spotrebou a vývojou e, vlastne schémy spotreby, tak vidíme, že tá spotreba naďalej je neudržateľná. A keď to preskúmame, rovnako ako aj vlastne otázka e, vlastne inherentných emisí, tak sa naše emisie zvyšujú. My neznižujeme náš tlak na planétu ani na našom vlastnom kontinente. Máme obrovskú zodpovednosť toto napraviť a rád by som to prepojil s niečím, čo ešte dnes nezaznelo. A síce, že ten balíček o obehovom, obe, obehovom hospodárstve, ktorý bude čoskoro na stole, je veľká možnosť toto všetko zmeniť. Je to, je to jeden z veľkých tlakov na biodiverzitu a tieto agendy by sme mali prepojiť. Aj v environmentálnej téme je veľmi ťažké prepájať tieto otázky, je ťažké vlastne hovoriť, čo sa stane v oblasti recyklovania alebo e, obehového hospodárstva. Musíme si uvedomiť, že ekosystémy a vlastne ochrana prírody musia byť inherentnou súčasťou celej tejto diskusie, lebo oni same súvisia s obehom hospodárstva. No a ďalej vlastne o, vidíme, že vlastne otázka e, divožijúcich druhov a vlastne obchodovanie s nimi a vlastne cezhraničná aktivita, to je veľmi intenzívne v Európe. Prispievame k tomu a pevne veríme, že táto legislatíva bude intenzívne implementovaná, najmä kvôli tomu, že Európska únia sa ako taká stala signatárom CITESu a pevne veríme, že v tomto smere aj rada, aj parlament budú pracovať v duchu tohoto nového vývoja a je to naozaj veľmi pozitívne, že Európska únia už je teraz signatárom CITESu, teda Medzinárodného dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi. No a na záver ešte jedna téma a to aj prenechám potom ďalšiemu rečníkovi, ktorý pôjde určite viac do hĺbky v tejto téme a to je vlastne ochrana a obnova prírody. Nemali by sme to vnímať ako náklad, keď staviate most, je to investícia. Keď chránite prírodu alebo vlastne obnovíte močari, moč, močarisko, vždy je to investícia. To nie je náklad. A práve preto vlastne práca na prírodných, alebo tá investície do prírodného kapitálu e, musia byť takýmto spôsobom vnímané a IUCN to bude naďalej podporovať, pretože tieto typy informácií potrebujeme, aby sme dokázali odhadnúť a vlastne ako kvantifikovať alebo vyčísliť služby, ktoré nám dávajú ekosystémy. A v tomto smere dohrávajú kľúčovú úlohu lokálne samozprávy, miestne vlády, ktoré majú vlastne zlepšiť túto úspešnosť a IUCN má v tomto smere veľmi silný program a spolupracujeme so sieťami e, vlastne miestnych samozpráv a miestnej samozprávy, aby sme v tomto spolupracovali a máme naozaj čo robiť e, pri spolupráci s ďalšími štúciami na budúce roky. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a budeme diskutovať o socioekonomických príležitostiach pri investíciách do prírody a do biodiverzity. Pán Ignacio Šops, ktorý je predsedom eh, eh, Európskej rady eh, Federácii prírodných parkov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vidím, že moja prezentácia je už tam, už beží, čo je fajn. Federácia Európarkov, ako určite viete, to je najväčšia sieť chránených území v Európe. E, máme tu členov 36 krajín, 400 členov. Je to 30 miliónov hektárov, ktoré sú spravované našimi členmi. To je 38 z území alebo z výmery Natury 2000. Ale čo je najdôležitejšie, je takéto stanovisko, ktoré by som chcel povedať, a síce, že ochrana prírody funguje. Je dobré vidieť, že je tu, že nejaká legislatíva reálne funguje a ochrana prírody funguje, takže v tomto smere ehm, bolo veľmi dôležité počerknúť to, že ochrana prírody funguje všade v Európe. Tam, kde na tom robíme, alebo kde sa tomu venujeme, to má veľké úspechy. A ďalšia vec, ktorá bola spomenutá ešte viackrát, a síce, že všetko, čo robíme, je príroda e, to, čo dýchame, voda, ktorú pijeme, jedlo, ktorú jeme, jedlo, ktoré jeme, to všetko je príroda a ktorá by som mohol mať ďalší e, obrázok, rád by som hovoril o tom, čo sa snaží dosiahnuť Federácia Europark. To je to, čo robíte tu na európskej úrovni. My sa venujeme naozaj celému spektru tém, ktoré vyplývajú z toho, že sa venujete prírode, e, bývaniu, ekosystémom, e, zdraviu, blahobytu, správovaniu prírodných zdrojov a tak ďalej. Otázka znie, ako sa s týmito problémami vysporiadať ďalší obrazok poprosím. A keď sa tomuto venujete, tak vidíte, že to je naozaj veľký rozdiel pri implementácii na globálnej úrovni, na európskej úrovni, na štátnej úrovni, na regionálnej úrovni. Je to naozaj veľmi ťažké nájsť tú správnu cestu vo všetkých týchto blokoch legislatívy, vo všetkých týchto štruktúrach, ktoré sú zavedené e, vlastne v rôznej časti Európy. Takže to, čo robíme ako Federácia Europark, a ukazuje to aj ďalší obrázok, chceme byť taká Rubiková kocka. Chceme byť e, to najlepšie zo všetkých týchto vecí, ktoré prepájajú a ktoré vlastne majú spoločný menovateľ krízu našej planéty a my by sme radi to všetko mali v stredobode našej pozornosti, vysvetľujeme to aj našim členom, no a samozrejme snažíme sa vytvárať priestor pre výmenu poznatkov a znalostí a ako Federácia Europark Ehm, tak môžeme prinášať pomerne veľa poznatkov pre našich členov a síce aj to, že európska práca je takýmto spôsobom lepšie chápaná, lepšie vnímaná ehm, všade v Európe. Takže to robíme v rôznych oblastiach, to sú napríklad Junior Rangers, ehm, teda mladí ochrancovia prírodných parkov a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme to je tá najdôležitejšia vec, prečo sme dnes tu a to je strata biodiverzity, ktorá je reálna, ktorá je kľúčová. Musíme si uvedomiť, že každé 3 minúty sa narodí veľký počet ľudí, ale za rovnaký čas stratíme aspoň, teda 3500 ľudí sa narodí za 20 minút vo svete a stratíme jedno, jeden živočíšny druh, ktorý sa už nikdy nevráti. Takže musíme si uvedomiť, že za 30 e, rokov môžeme stratiť 30 biodiverzity e, vo svete a Európa na tom nie je o nič lepšie. Takže samozrejme, e, ako už bolo povedané viacerými rečníkmi, ktorí vystúpili predo mnou, Týka sa to postojov Európanov k týmto témam. Je dôležité uvedomiť si, že strata biodiverzity je naozaj vážna a my ako ľudstvo máme e, veľkú zodpovednosť a povinnosť e, zastaviť túto stratu biodiverzity a opadok biodiverzity. Takisto 67% ľudí si myslí, že príroda je kľúčová, preto aby sme sa vysporiadali so stratou biodiverzity, to sú dve strany tej istej mince, a zároveň 60% si myslí, že príroda má pozitívny vplyv na zdravie a blahobyt. A, a samozrejme je to aj potreba lepšieho informovania, preto by som hovoril, že to také, pre, také prenesenie biodiverzity do jazyka, ktorému bežne rozumie bežní ľudia. A bolo tu veľa výskumu, ktoré robil IUCN, ale aj WWF ohľadom prínosov Natury 2000, ktoré sú vyrátané v objeme 200 až 300 miliárd eur ročne. A tie náklady vlastne e, na ochranu sú pokryté zhruba z 10 až 20 toho, čo reálne potrebujeme. To je samozrejme veľká rezerva. Máme tu ešte veľký nedostatok v tom vykrytí a mali by sme sa na tom zapracovať, aby sme tu mali možno väčšiu biodiverzitu, ktorá bude lepšie a účinnejšie chránená. Takže integrácia s ďalšími politikami, to je niečo, čomu sme, eh, o čomu sme sa venovali už skôr. Ehm, Jonathan Path eh, z Globálneho inštitútu zdôrazňoval, aj toto vlastne v globálnom kongrese UCN v Sydney, podľa jeho názoru, um, ochrana prírody dokáže účinnejšie chrániť eh, vlastne zdravie a zvyšovať kvalitu zdravia, než eh, investície do zdravotníctva. Takže možno aj váš doktor vám odporúča, aby ste trávili na budúce viac času v prírode namiesto brania liekov. To, čo vidíme vo Federácii Europark, a dostanem sa aj k číslam, je, že okrem tej samotnej hodnoty Ehm, je to obrovská príležitosť pre hospodárstvo, pre eh, pre ekonómiu a vidíme tu obrovskú koreláciu alebo vzťah medzi tým, eh, čo robí vlastne udržateľný turizmus, čo robí udržateľná ochrana prírody, eh, sociálna kohézia a ďalšie témy. A ešte posledný obrázok. Mali sme tu chartu pre udržateľný turizmus v Európe počas posledných 15 rokov a mm, máme tu, my sme vlastne jednu zo 45 destinácií, ktoré sú certifikované v mnohých krajinách, kde máme milióny eur investovaných do e, zredení pre návštevníkov a tie výsledky sú naozaj fantastické. 72 e, miliónov návštevníkov ročne, ktorí navštevujú naše oblasti, naše chránené územia. A to je ešte podhodnotený výpočet, pretože keď kalkulujete celkový obrat, ktorý súvisí s turizmom, e, tak napríklad jednodenný návštevník minie 10 eur a pri eh, nočnom pobyte alebo teda viacdňovom pobyte 76 eur denne, to je taký stručný výpočet eh, z toho, čo generujú chránené územia aký je ten momentálny hospodársky obrat, je zhruba viac ako 1, 1 miliarda eur. Takže ochrana životného prostredia v kombinácii s užiteľným turizmom môže byť naozaj eh, veľký hit pre Európu do budúcnosti. National Park, the first and only... Do hĺbky. Jediný e, národný park, ktorý máme v Belgicku, je pomerne malej, 6 e, e, obcí, alebo 6 tisíc hektárov. Máme 6 tisíc biologických druhov, niektoré z nich sú mimoriadne dôležité aj na celoeurópskej úrovni. Zistíme, že počet návštevníkov sa zvyšil takmer o 50 Počas 8 rokov máme teraz 1,2 milióny e, návštevníkov. Je dôležité spomenúť, e, že e, všetci poznáme správu o ekonomike týchto ekosystémov. Aj v Belgicku sme urobili príslušnú správu a zisťovanie. Nebudem zachádzať do detajlov, to by si vyžadovalo dva dní, ale ročný e, obrad, e, e, ktorý generuje náš park priamo a nepriamo je 98 miliónov a 5000 pracovných miest. To znamená, že zachovanie biodiverzity divokých druhov má obrovský hospodársky význam pre región. A teraz ďalšia politická úroveň. Počas ostatných dvoch rokov sme boli svedkami toho, že sa tu objavujú ďalší subjekty, ktorý hovorí o biodiverzity, mm, klimatických zmenách, aj pápež, aj e, prezident Obama, generálny tajomník OSN a pani e, Lagarde z e, MMF a takisto bývalý prezident Európskej únie Van Rampoy pred dvomi týždňami bol zvolený za čestného predsedu rímskeho klubu. Myslím si, že oni e, ukazujú smer e, pre viacerých vrátane europoslancov. Hovoria o tom, že je to naliehavá záležitosť. A preto by som chcel e, vyzvať aj vás, a je to ďalšia presvítka, kde sa hovorí, že potrebujeme vás, aby ste sa stali veľvyslancami biodiverzity divokých druhov zvierat a rastlín, Musí sa to dostať do popredia akéhokoľvek programu, nielen v otázke biodiverzity, takisto aj v hospodárskych otázkach to musí byť v stredobode mm, pozornosti a naša federácia je e, pripravená zhostiť sa tejto zodpovednosti. Príroda to je naša vec a náš e, obchodný plán e, spočil v tom, aby sme zachovali všetky biologické druhy pre budúcnosť, aj lokálne, aj medzinárodne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz budeme hovoriť o zelenej infraštruktúry, o ekologickom inžinieringu vo Francúzsku a slovo má pani Virginie Dmor, eh, ministerstvo eh, dlhodobo držateľného rozvoja a ekológie Francúzska. Ďakujem. Pracujem na ministerstve ekológie Francúzska a tu chcem hovoriť o konkrétnych riešeniach, ktoré sa snažíme rozvinúť eh, smerom k ekonomike biodiverzity. Zdieľame e, tie konštatovania, ktoré už tu zazneli. A hlavne teda skutočnosť, že ochrana biodiverzity, že to môže byť zdrojom i ekonomickej aktivity a, a zamestnanosti. A práve takéto zamestnané treba, tieto, tieto povolania treba podporovať, aby sa lepšie definovali, aby sa uh, E, priblížili tým, ktorí rozhodujú, aby všetky tieto pracovné miesta sa mohli vykonávať v celej EÚ. Našim cieľom je tiež, aby sme nepracovali len o výnimočnej e, biodiverzite, ale tiež v e, bežnej biodiverzite máme množstvo aktivít, aby sme mali teda ekologické Eh, inžinierstvo. To sú podniky, kde môžu eh, zachovávať dobre fungovanie ekosystémov. To sú podniky, ktoré intervenujú vo všetkých fázach eh, projektov. Práve oni analizujú ekosystém s cieľom pochopiť, ako funguje a aby boli potom schopné zistiť, ako sa možno vyhnúť dopadom ľudskej činnosti na ekosystémy, ako znížiť tieto dopady, ktoré môže mať ľudská aktivita na ekosystémy. A čo si o nich vôbec myslíme? Ehm, sú to teda podniky, ktoré to študujú, ktoré si to pripravujú a inteligentne realizujú prácu, aby nezasiahli biodiverzitu počas ehm, realizácie práce a to je veľmi dôležité a to sú teda i podniky, ktoré poskytujú materiály, nástroje, aby reagovali na biodiverzitné výzvy. <clears throat> Ide tu o e, jednotlivé e, oblasti s cieľom odpovedať na všetky tie cieľy, ciele v rámci ochrany biodiverzity ako možno lepšie chrániť tieto podniky, už tak e, vytvorili sme určitý počet aktivít. Máme e, e, distribuovať jednotlivo zainteresovaným ročenku s informáciami s cieľom zistiť, kto potrebuje tieto, tieto služby. Ďalej máme promočný film angličtine a francúzštine. Máme tiež prezentačné e, materiály, ktoré tu mám pre vás. Takisto sme zorganizovali aktivity v rámci s e, veľtrhov. Konkrétne je tu napríklad e, parížský a lyonský salón, alebo teda Veltroch World's Efficiency Ministerstvo to e, financuje. Pre nás je to veľký, veľký úspech, kde my si sami robíme prezentáciu. Tiež sme zorganizovali e, takisto v tej ekologickej oblasti Grand Prix. Chceli sme naozaj e, dať naše služby iným kolektívnych eh, činnostiach. Ide o to eh, vyhodnocovať eh, alebo posúvať pred takéto projekty. Takisto tu máme možnosť bioinžinierstva. Vyvinuli sme normu na zasahovanie v oblasti riek. Nie je to legislatívne záväzná vec, ale umožňuje štrukturovať aktivity kancelárií a štúdií a tiež observatórium národné pre e, zamestnania zelenej ekonomiky, kde ide i o e, vyvažovanie vzdelávania a realizovanie týchto profesí, aby ho vykonávali kompetentní pracovníci, aby boli v stave reagovať na potreby to je taká všeobecná panoráma našich činností. Nedávno eh, chcem vidieť, tak sa vám ešte povedať o ďalšie ETP. Investičné programy by sme chceli adaptovať, globálny program s cieľom podporiť ekonomiky a podporovať inovácie v ekonomických sektoroch a tu sa snažíme ukazovať, že sú tu výzvy v oblasti budúcich sektorov, pokiaľ ide o biodiverzitu. Takže skonštatovali sme, že väčšina podnikov sú podniky malej veľkosti. Teda tie malé a stredné podniky známe s cieľom adaptovať to na typy e, projektov, ktoré budú reagovať. Cieľom je teda starať sa o inovácie, e, kde ide postup eh, k územným eh, združeniam, rôznym typom povolania, povolaní a sektorov, polnohospodárstvo, eh, cestovný ruch i všetky ďalšie, ktoré by mohli zlepšiť výkon biodiverzity z ekonomického pohľadu. Je to teda cieľa posilniť inovatívne kapacity. Nie je to len o technologickú otázku, ekonomickú otázku. Je to naozaj skôr otázka transverzálna, prelínajúca sa viacerými oblastiami. To sú ciele budúcich investícií takisto vyvinúť nové trhy, nové aktivity. Nie sme teda v oblasti klasických subvencií. Nie, je tu je cieľ spúšťať akcie v sektore, ktoré budú repro reproduktovateľné v ďalších podnikoch, v ďalších regiónoch, v ďalších mestách, na iných miestach. Takže máme dosť výrazné prostriedky, až do 50 e, e, výdavkov, ale samozrejme na projekt to nemôže prekročiť 200 tisíc. Potom sú tu kritéria výberu inovácie, biodiverzity, E, súvis s biodiverzitou a tiež predvídateľné ekonomiky a e, vytvorenie pracovných miest. Chceli sme sa postarať o to, aby to bol apel, ktorý sa prispôsobí na podniky malej veľkosti, pro, po, projekty e, od počiatku júla s cieľom pomôcť týmto podnikom pri podávaní ich materiálov veľmi rýchlo e, posudzovanie e, porotami, takmer rýchle rozhodnutia, prezentácia po 20 minút a druhá, druhé zasadnutie, ktorá sa ukončí do 22. februára, pretože e, smerovať k druhému bloku. Ide o taký rýchly postup, aby sa reagoval na potreby malých podnik, ktorých ekonomická životaschopnosť je často veľmi krehká. prvý výber projektov, ktoré sme dostali, dostali. Nebudem o tom hovoriť to robky. Len sme vlastne do, obdržali projekty. Mám tu veľkú mieru nádeje, že tento projekt nám umožní uh, uh, spustiť dobre zaujímavé výzvy a projekty. Na všetkých možných osiach sme pracovali, pretože cieľom je neobmedziť možnosti pre podniky Pracovali sme vo všetkých, e, na všetkých systémoch pozorovania ekosystémov, všetky oblasti senzibilizácie. Je to pre nás dôležitá téma, takže naozaj sme dostali projekty ku koridorom a osiam, všetko to, čo sa týka presunu e, druhov, teda prepojenie medzi e, priestormi. Môžu to byť veľmi technologické nástroje, kde sa algoritmicky riešia údaje, ale aj menej technologické, naozaj s e, metódami ukladania údajov a poskytovania informácií. A potom je tu druhá os, taká klasickejšia. Takisto obnovovanie zhoršených prostredí No, to sa deje v mnohých krajinách. Nové nástroje, ktoré e, umožňujú obnovovanie biodiverzity. Posledná priesvitka, poprosím. To je taká os, kde ide o partnerstvo a financovanie e, projektov biodiverzity a tu by som zdôraznila, že išlo o, o, o e, kompenzácie, kde používame nástroje neredukujeme e, dopady, nástroje, ktoré umožňujú podnikom dostať sa do situácie, aby mohli zrealizovať svoje projekty. Toto naozaj bol našim cieľom v tomto projekte. A potom samozrejme e, metódy nového inovatívneho financovania, kde sa chceme snažiť financovať projekty. A tá posledná os veľmi zaujímavá, využiť e, trvalo užateľným spôsobom systémy, viaceré projekty, prechod v ku agroekológii, naozaj udržateľné postupy s cieľom byť efektívnejší Tuto, túto prezentáciu mám i v angličtine a parlament ju bude neskôr distribuovať. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, madame. Ďakujem veľmi pekne, pani de Boulogne. Ako ďalší vystupí e, pán doktor Jurgen Tak, rediteľ výskumného ústavu pre prírodu a lesy ohľadom eh, výskumu prírody a dlhodobo držakného rozvoja. Vážna pani predsednička, vážne europoslanci, dámy a páni. Chcel by som eh, najprv urobiť stručný prehľad eh, viacerých významných európskych iniciatív v oblasti posilnenia vedomosti výskumu v oblasti prírody dlhodobo držateľného riadenia od roku 2010 sa urobilo značné úsilie na úrovni únie členských štátov s tým, aby sa posilnili vedomosti e, v e, sfére politiky biodiverzity. E, základná línia Európskej únie v oblasti biodiverzity je referenčným bodom, podľa ktorého merame výsledky realizácie stratégie Európskej únie v oblasti biodiverzity stav pre rok 2020 príslušná správa aj e, e, plány e, riadenia vodných tokov vzdušia stavu mori z roku 2015. Všetko sa zakladá na faktických údajoch poskytnutých členskými štátmi. Vedomie o ekologických systémoch a príslušných službách je súčasťou iniciatívy menovanej mapovaniu. V súčasnosti z toho sa vytvára e, spolahlivý nástroj, ktorý umožňuje formulovať politiku, rozhodovať a zaistovať poskytnutie ekosystémových e, služieb pri zachovaní prírodného kapitálu a socioekonomických e, prínosov. Toto je najrozsiahlejší systém hodnotenia iniciatív, v oblasti e, biodiverzity a ekologických e, služieb. Európska komisia tiež poskytuje podporu e, inštitúciám a príslušným orgánom pri adaptácii vedomostí v sfére verejnej politiky. Je to Európska environmentálna agentúra a sieť pozorovaní prístupnosť a transparentnosť údajov informácií, ktoré sa používajú na účely rozhodovania, predstavuje ďalšiu e, e, dôležitú záležitosť. A systém, e, informačný systém biodiverzity, neviem, buď BIS alebo BISAC, neviem, ako sa to vyslovuje, je jednotným pracoviskom pre zverejňovanie údajov a informácií, ktoré poskytujú realizáciu stratégie pre biodiverzitu zosúladenie e, stratégie a ekosystémových služieb e, e, umožňuje hodnotiť výsledky, ktoré dostávame z viacerých zdrojov. Ďalší rozvoj zahrňa príspevky všetkých zainteresovaných vrátania občanov v otázke posilnenia vedomostnej základne a rozhodovania v oblasti biodiverzity. To further support efforts associated na poskytnutie ďalšej podpory pri riešení globálnych cieľov v rámci 6. zámeru stratégie e, Centrum spoločného výskumu Európskej komisie e, e, vytvoril digitálne pozorovacie pracovisko E, je určené na hodnotenie monitoring e, biodiverzity v chránených oblastiach po celom svete. Táto agentúra DOPA e, je uznávaná konferenciou biodiverzity ako referenčné informačné stredisko, ktoré E, hodnotil pokrok dosahnutý pri naplnení e, cieľov e, s prihľadnutím na správu Chránená planéta z roku 2010. Spomínam iba niektoré projekty, napríklad Pama Ofa a BIT a biopamou sa budem zoberať podrobnejšie, pretože dve pracoviska to realizajú sú tu eh, eh, tiež pracoviska eh, v západnej strednej Afrike, južnej Afrike, v Karibiku, v Pacifiku. Ďalšia realizácia princípu postupov a spoločných prístupov, pokiaľ ide o získovanie korelácie získaných informácií v programe Copernicus e, umožní sa zbaviť duplicite a zniží administratívnu záťaž na verejné orgány a zefektívne spravodajstvo a legislatívu. E, e, Veda pre environmentálnu politiku poskytuje týždenné prehľady vedeckých výskumov jednoduchým eh, jazykom. A robí sa dôkladný výber štúdií z hľadiska kvality a významu pre realizáciu európskej politiky. Popri európskych iniciatívach treba spomenúť aj e, nepochybne program e, Horizont 2020, umožňuje e, využiť inovačný celej Európy, pretože e, za súľade e, vedomostí z viacerých oblastí, tak v Európskej únii aj v medzinárodnom meritku. I aj keď sa to nespomína v predbežnej hodnotecej správe, Chcel by som povedať, že ide o pozitívny signál, ktorý svedčí o e, väčšej spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie, výskum a inovácie. To znamená, že e, e, väčší počet projektov e, sa realizuje práve v oblasti biodiverzity je dôležité spomenúť, že v programe eh, Horizon 2020 eh, sú viaceré iniciatívy, ktoré súvisia bezprostredne s biodiverzitou. Jednak riešenie založené na prírodných prístupoch, je tu zelená infraštruktúra a väčší záujem o pozorovanie prostredníctvom geosystémov. Treba rovnako spomenúť, aj tú skutočnosť, že generálne riaditeľstvo pre výskum e, e, podporuje Biodiversa a to je e, sieť 38 národných výskumných organizácií z 18 európskych štátov. Podporuje skvelé výsledky v celoeurópskom výskume a poskytuje inovačné príležitosti pre ochranu prírody a riadenie biodiverzity Eh, Povedne sa to eh, eh, financovala z sieťou Euronet a teraz sa uplatňuje systém spolufinancovania, kde sa zúčastňujú členské štáty a Flámska výskumná rada tohto roku prispela 400 tisíc eurami. Ďalšia presvítka, prosím v eh, rámci programu FP7 a Horizont 2020 eh, eh, sú financované viaceré projekty, vrátanie francového programu 7 Spiral a Knell. To sú dva najznámejšie projekty. Horizont 2020 má osobitný cieľ v, v, v, v sfére koordinácie a riadenia výskumu a je tu e, mechanizm podpory politiky, ktorá vychádza zo skutočných údajov o e, ekosystémoch. Zistíme, že viaceré projekty v tejto oblasti e, sa stretávajú s ťažkostiami pri plnení požiadavek existujúcej európskej legislatívy, najmä pokiaľ ide o financovanie výskumných projektov. Treba zabezpečiť e, väčšiu flexibilitu. a chceme prepojiť e, potreby e, získovania vedomostí s prítomnosťou expertov, mm, potrebujeme jednoznačné pravidla vyčleniavania rozpočtových prostriedkov, aby bolo jasné, aké inštitúcie budú získovať prostriedky. A chceme sa venovať novým problémom, prípadne tým problémom, o ktorých ešte nevieme, ale ktoré sa vyskytnú o 3 roky, potrebujeme mať prúznejšie systémy, ktoré umožňujú financovať aj takýto výskum. A teraz prejdem na úroveň jednotlivých členských štátov. Spomeniem náš výskumný ústav e, e, e, e prírody a, a lesov vo Flámsku, my sme vo výskumnom ústave rozdelili svoju čísnosť do právnych nástrojov hodnotenie politiky. Robíme to aj na úrovni Európy, na úrovni samotného štátu. Náš ústav zodpoveda za monitoring a spravodajstvo e, e, vo vzťahu k prírode 2020 e, za región Flamsko. Máme Mm, environmentálnu politiku ako súčasť občanskej spoločnosti a ďalší smer výskumu mm, je to tzv. strategický výskum, výskum toho, čo všetko potrebujeme e, vedieť vo Flamsku, aby sme dokázali riešiť problémy a pomáhať e, e, legislatívnej činnosti v období nasledujúcich 20 rokov Rozhodli sme sa, že strategický výskum v našom e, ústave e, bude e, súvisiť s, so stratégiou Únie biodiverzita 2020. Just to give you an idea, the strategic... Aby sme mali predstavu ohľadom strategického výskumu, ktorým sa zapodívame s prehľadnutím na e, e, e, Flámsko a Belgicko máme jasné hodnotiace kritérie. Predkladáme správu o realizácii strategii biodiverzita 2020 a to má obrovský význam pre náš ústav a celé Flámsko. Aby ste mali predstavu o investíciách, Máme 82 pracovníkov, ktorí sa eh, venujú témam eh, eh, strategického výskumu. Máme rozpočet 27 miliónov eur. Sú tu aj určité medzery, ktoré treba zaplniť do budúcnosti. A ako rediteľ výskumného ústavu mám pre vás osobitné poslanie. Chcem citovať pána Wilsona, Vážené páni a dámy, e, sa topíme e, v informáciách, avšak chýba nám e, múdrosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Tok. A teraz požiadam pána spravodajcu. Opýtam sa teda, či má nejaké otázky na rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som si naozaj pozorne písal poznámky a chcem poprosiť všetkých rečníkov, ktorí eh, vystúpili, ktoré sme si mali možnosť vypočuť dnes popoludní, eh, že rozhodne vidím, že tu je jasná potreba pre prístup, ktorý bude zakrývať alebo pokrývať viacerou aktérov. a teraz hovoríme o tom, čo sme si mohli vypočuť. Je tu jednoznačná potreba pre lokálny a regionálny rozmer Eh, je to naozaj veľmi dôležité a v tomto smere tu máme, máme čím prispieť. A vidím tu aj široké spektrum rôznych aktérov. Teraz, ako sa s tým vysporiadať v reálnom svete a e, čo hľadáme reálne? Komisia bude nejakým facilitátorom v tomto kontexte pri zosúľadovaní záujmov rôznych aktérov. Povedzme si príklad polnohospodárstva. Pán Lukbas správne povedal, že polnohospodárstvo môže tiež e, vlastne vyťažiť z väčšej miery biodiverzity, a to tým, že budú naozaj dobré, e, viac, e, e, dobré konzultácie, ktoré budú zahrňať viacero aktérov. Zdá sa, že diskusia je momentálne polarizovaná. Ako keby príroda a polnohospodárstvo boli v neustálom konflikte. Ale Federácia Europark hovorila, že ochrana prírody ako keby otvára takýto obrovský ekonomický potenciál a tie čísla, ktoré sme dostali, sú v tomto smere veľmi slubné. Napríklad e, tu Upper Pín v Belgicku, to je dobrý príklad takéhoto regiónu, ale e, nezakrývajme skutočnosť, že globálne celkovo tie výsledky nie sú veľmi pozitívne a dá sa, že te, ten prístup je taký, taký rozpačitý. Niekedy funguje, niekedy nie a potrebujeme naozaj dobrý prehľad toho, čo sa deje. Máme tu nejaké ďalšie lekcie, e, máme nejaké ďalšie príklady, ktoré si môžeme osvojiť, vieme, prečo to niekedy funguje a niekedy nie. Čo sú tie determinujúce faktory, ktoré to ovplyvňujú? Dnes hovoríme o udržateľnom turizme napríklad na európskej úrovni. Máme tu 145 destinácií a máme 28 členských štátov. Prečo sa zdá, že niektoré členské štáty sa E, k tomuto nepridávajú alebo nesledujú túto tendenciu. Niektoré štáty sú úspešnejšie, niektoré menej. A teraz do tretice stupeň implementácie na strane komisie. To je možno tiež otázka, ktoré by sa mohli asi vyjadriť. E, ďakujem pekne. E, teraz otvorím priestor pre diskusiu a aj by sa vy mohli vyjadriť ostatní poslanci, ak majú záujem. Nech sa páči. Nobody? Zdá sa, že nie sú žiadne otázky. Then uh, I'll give the floor back to the... V tom prípade dávam slovo naspäť rečníkom. Pán Vás, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Mesmaker, som naozaj rád, že ste otvorili otázku o zapájení aktérov. O tom som hovoril už aj na začiatku v rámci svojho vystúpenia. Ja si myslím, že my sme do samotnej svojej definície organizácia aktérov zapojených. Máme užívateľov biodiverzity, ktoré sme členmi a a máme tu potom aj e, organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou prírody a e, krajiny a zapojené vlády. E, takže snažíme sa keby zbaviť tej polarizácie, ktorá tu existuje. Pevne veríme, že komisia v tomto smere príjme viac iniciatív, my tu budeme na to, aby sme pomohli. Budeme veľmi radi, ak e, na takýchto stretnutiach budeme môcť hovoriť o európskych programoch, napríklad v programe UCN. A jedna z vecí, ktorú sme otvorili, bola napríklad aj to, že ako aj v rámci nášho vlastného členstva môžeme otvoriť diskusiu a zachádzať ako keby e, viac do diskusie, aby sme videli, e, čo môžeme urobiť v tomto smere to, čo by sme možno mohli spraviť, eh, by bolo, že by sme zmapovali našich eh, ako keby štátnych členských štátov a št- eh, naši, našich členov, ktoré sú členské štáty a zistili, ktoré nám chýbajú alebo ktorí vlastne nechcú byť v UCN alebo zatiaľ nie sú v UCN, to ešte stále treba posúdiť a potom v presadzovaní a vlastne pri implementácii e, tam to musí byť bezchybné, solidné, e, vlastne rozhodné a naozaj je toho veľa, čo môžeme viac, alebo teda dá sa urobiť oveľa viac, aby sme reálne konali a aby sme mali reálne výsledky priamo z terénu. Ďakujem pekne, pán Šop, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Zemesmáke, za vaše otázky, ktoré sa týkajú e, udržateľného turizmu. Na jednej strane, na druhej strane toho, že prečo sú úspechy na jednej strane, na druhej strane ich nevidíme. Nuž, eh, prečo sú úspechy v niektorých lokalitách a nie v iných? Eh, myslím si, že poprvýkrát eh, začíname teraz vypočítavať, aké benefity prináša biodiverzita. Je to nedávny proces posledných posledných rokov. Vidíme, ako funguje vlastne metodika a vidíme, že je naozaj dôležité, aby sme dokázali šíriť výsledky prínosov biodiverzity, ten ekonomický jazyk, ekonomickú hodnotu biodiverzity, aby sme ju dokázali vlastne metodicky šíriť a distribuovať. A to je prvá otázka, čo môžeme robiť priamo v regiónoch, um, pretože veľmi dôležitá je samozrejme aj odvaha organizácií členských štátov konať. To je samozrejme zásadné, pretože chránime prírodu kvôli jej vlastnej hodnote, ale ak som sa nikdy nenaučil, aký je jazyk ekonomiky, tak to nebude fungovať. Je to o ochote eh, stavať mosty a v tomto smere sú naozaj veľmi dôležití politici, aby si uvedomili, akú ekonomiku, aké ekonomické hodnoty prináša ochrana eh, vlastne prírody eh, a prírodných celkov. Ďalej, čo sa týka charta udržateľného turizmu, tu máme 145 chránených oblastí, ktoré tu máme, ktoré sú certifikované e, v krajinách, e, v 17 krajinách, nie ich 28, to je správna poznámka. Ten systém funguje len na ochote regiónov. Región sám o sebe musí mať vôľu e, stať sa lokalitou pre udržateľný turizmus. A k tomu zodpovedá aj certifikačný proces. A to, čo tu teraz vidíme, um, za posledných 50 rokov je to, že krajiny a organizácie chcú vstupovať, pretože vidia, e, že dlhodobo to prináša pridanú hodnotu a pre tých, ktorí to zaujíma, 7. decembra e, budeme dávať e, nové ocenenia tu v Európskom parlamente, ktoré vlastne sú takou súčasťou dlhodobého cieľa, aby v každej krajine bolo minimálne jedno certifikované územie pre udržateľný turizmus. Ďakujem pekne. Pani Demola, nech sa páči. Ďakujem. Hovorila som vlastne o veľmi konkrétnych projektoch, ktoré na národnej úrovni možno, možno urobiť. Chcem počiaknúť e, možnosti národných financí pre ten e, národný kapitál, Myslím si, e, že to sú typické nástroje, ktoré na európskej úrovni nám môžu pomôcť realizovať projekty rovnakého typu ako tie, ktoré sme skúšali my po Francúzsku. Diverzita pre malé podniky. Ja si myslím, že môj francúzsky projekt, ktorý momentálne platí pre malé podniky, kde by na budúci rok mohlo ísť o veľké projekty, financovanie, E, spolufinancovanie do výšky milióna eur. To by bol väčší rámec, rozsiahlejší rámec, kde by sme naozaj mohli dať e, priestor projektom s veľkým rozsahom a vytvorili by sme vlastne takéto koridory medzi členskými krajinami, pretože tu nie sú teda klimatické rozdiely medzi severom Francúzska a juhom Belgicka. Myslím si, že tu by sme mohli spolupracovať Veľa vecí sa v spolupráci so Španielmi deje, napríklad v Pirenejskej oblasti. Teda pro projekty e, na, väčšom, na väčšej mierke. A potom myslím si tiež, že, e, a to tu odznelo, treba eh, o biodiverzite hovoriť ako o ekonomickom sektore, ktorý umožní eh, rast eh, na európskej úrovni. Je to rozhodné zamestnania, ktoré nie sú delokalizovateľné, ktoré sa viažú na miesto, sú to európske, európske projekty. To je skutočný ekonomický sektor, kde je dôležité, aby sme investovali kolektívne. Každopádne mám dojem, že ideme všetci rovnakým a dobrým smerom v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Máme nejakých ďalších ročníkov, ktorí sa hlásia o slovo. Nech sa páči. Obmedzím sa len na otázku, prečo to niekedy funguje a prečo to niekedy nefunguje. A máme tu celý rád rôznych globálnych problémov, na ktoré dnes narážame Spomeniem len to, že sme spomenuli stratu biodiverzity ako jeden problém. Ďalším problémom je problém klímy. Ten je globálnym problémom, ktorý sa povedzme, dá riešiť oveľa jednoduchšie aj na globálnej úrovni. A to je ten základný rozdiel s biodiverzitou. Pri biodiverzite máte globálny problém, ale potrebujete lokálne riešenia. A e, je dôležité uvedomiť si, že aj keď tu máme celý rad globálnych riešení. Tieto globálne riešenia musia byť adaptované na lokálnu situáciu. A to spôsobuje, že je niekedy veľmi ťažké a náročné nájsť tie presné opatrenia, ktoré by sme mali pre biodiverzitu napríklad v porovnaní, ktoré sú odlišné než napríklad pri situácii s klimatickými, bojom proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. Teraz poprosím ešte raz spravodajcu, aby sa vyjadril. Nech sa páči. Pre záverečné vystúpenia nemáme. Dobre. Tak v tom prípade by som ukončila diskusiu. Thank you very much. Ďakujem všetkým veľmi pekne. V mene nášho výboru ďakujem všetkým rečníkom aj za vaše eh, cenné príspevky do našej diskusie. Ďakujem pekne. Next item on the agenda is uh, objection. Ďalším bodom je uh, namietka uh, podľa pravidla 106 a to sú maximálne, maximálne reziduálne úrovne pre sulfoxaflor. Dám teraz slovo tým, ktorí predkladajú túto namietku a vystúpi pani Silvi Godín. Merci, Madame la Présidente. Ďakujem. K všeobecnému prekvapeniu Európska komisia 27. júla povolila sulfoxaflor. Tento e, nový insekticíd sa vyrába v Spojených štátoch. Je to systemický e, prostriedok, kde e, sa pôsobí na, na, na nervový systém u včiel ide o paralýzu e, a v konečnom dôsledku smrť týchto e, hmyzov. E, prostriedok založený na nikotíne. Komisia dostala, náš výbor dostal od Európskej komisie návrh maximálnych reziduálnych zvýškových hodnôt sulfoxafloru v rovnaký deň sulfoxaflor bol zakázaný v Spojených štátoch súdom vzhľadom práve na riziko pre včelstva a ďalšie kultúry. Práve znalosť týchto rozhodnutí a nebezpečenstvo pre včely, ktorí ma motivovali e, k predloženiu tejto námietky e, voči Európskej komisii. Pripomeniem, že sulfoxaflor bol povolený v Spojených štátoch v roku 2013 Vtedy začali konštatovať Američania e, obrovské um, e, množstvo uhynutých e, včiel, preto smerovali k zákazu tohto prostriedku. Treba si uvedomiť, že už dva roky spoločnosť AgroScience neposkytla dostatočné štúdie, ktoré by osvetlili situáciu k rôznym typom hýzu, najmä včelstvám táto spoločnosť predložila e, v Írsku e, e, žiadosť v zmysle tých slušných predpisov. A tu v legislatívnom rámci žiadala pritvrdenie legislatívy pre schválenie nového produktu. 21. maja 2014 EFSA vypracovala vyhodnotenie E, zdôrazňuje toxicitu toho, tejto látky osobitne pre včely, citujem, nemôžeme vylúčiť obrovskú toxicitu pre e, včely. Súčasne EFSA hovoril o nekompletnosti e, materiálov, ktoré mali vyhodnotiť rizika, nedostatok štúdí o dopad na mortalitu kolónií včiel v prírode. To bolo dôvodom pozastavenia v roku 2013 tých neonikotinidov. Nad rámec rozhodnutia FC si musíme zdôrazniť, že nemáme žiadne opatrenie, pokiaľ ide o dopady na nektár a e, opeľovanie včiel. sú tu hodnoty trikrát vyš, vyššie, ktoré, e, o ktorých sa hovorí v Spojených štátoch. Takže môžeme zdôrazniť e, že e, ak sa, ak sa potvrdia ako, e, e, informácie o včasná, tak tento výrobca nekomunikoval tieto, tieto informácie počas procesu Spojených štátov, hoci tu boli e, obrovské komerčné výzvy. Záverom, čelíme tu environmentálnemu riziku veľkých rozmerov. Problém je pritom jednoduchý. Ako možno autorizovať tento produkt pri týchto známych následkoch? Treba sa naozaj vyhnúť e, katastrofe. Viem si predstaviť, že komisia si vybrala cestu právnej istoty než e, bezpečnosť životného prostredia. V roku 2011 bola podaná žiadosť a autorizáciu. Dnes si nemôžeme zakrývať oči a tvrdiť, že o tom nevieme. Všetci vieme od roku 2013, že takýto insekticíd je nepriateľným rizikom pre včely a biodiverzitu tu je naša zodpovednosť e, boja proti tejto autorizácii. Obrana e, života týchto spoločenstiev je e, širokospektrálna cieľom opatrenia z roku 2009 znamená nevystavovať zdravie zvierat či ľudí nepri, nepriateľným rizikám. A práve s takýmto cieľom sa nezlučuje pôsobenie e, tejto látky sulfoxafloru. Na základe princípu e, prevencie žiadame e, od LMR ďalšie výhrady, pokiaľ ide o autorizáciu. Apelujem na komisiu, aby teraz, keď pozná americký verdikt, demonstrovala svoju pozíciu. Je dôležité, že u takéhoto produktu nebezpečného a čo bolo skonštatované v Spojených štátoch, by sa nemal distribuovať v Európe. Ďakujeme. Dovolte mi teraz priestor ostatným eh, poslancom. Pán Hosný, nech sa páči. Ja, die, die Vorgänge um die... Postupy tí, eh, týkajúce sa tejto autorizácie sú naozaj pozoruhodné po tom, čo v roku 2015 ho zakázali Spojené štáty, tak e, o to šokujúcejšie, že v Európe je schválený. Americký súd celkom jasne skonštatoval, že ide o neonikotinoid e, e, a tu sa natíska otázka, prečo komisia jednoducho neklasifikovala tento látku ako neonikotinoid prečo došlo k autorizácii, keď vieme, že beží súdny proces v USA a z, e, očividne prehrá AgroScience e, firma tento proje, proces. Všetko je jednoducho je veľmi šokujúce. My v Európe máme predsa princíp prevencie, snažíme sa tu byť veľmi striktní a že práve tu sme na tom horšie než USA, nož tak to je naozaj pozoruhodné. Tu by mala naozaj komisia e, mnohé vysvetliť. Ďakujem pekne, pán Pediči, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. E, chcel by som povedať, že Európa v minulosti už zablokovala e, komerčné používanie neonikotinoidov na základe dvoch rozhodnutí FC, ktoré vlastne apelovali na ich negatívny dopad na, na ľudský nervový systém a samozrejme ďalšie dopady Takže je dôležité možno reagovať rovnako. Keď zoberme na, do, na vedomie tie kritické poznámky EFSI a Európska komisia vlastne to schválila za podmienky, že budú rešpektované maximálne povolené úrovni e, e, reziduí, ktoré boli stanovené na presnú sumu. E, dnes e, chápeme, že tento princíp e, predbežného schválenia by mal byť prehodnotený, keďže vidie o naozaj nebezpečné produkty, ktoré si zasúhujú objektívne vedecké posúdenie Ak takáto vedecké posúdenie e, nedokáže adekvátne vyhodnotiť riziko, nemalo by to schválené. Musíme si uvedomiť, že toxicita pre e, včely je známa, priznávajú aj samotný výrobca a preto mi je zrejme, že nie všetky e, dopady na človeka sú adekvátne preštudované. No a práve z týchto dôvodov podporujeme námietku, ktorú predložila pani Godin, no a zároveň si žiadame, aby boli povinne predkladané takéto štúdie ako súčasť procesu schvalovania pesticídov a zároveň bolo vhodné e, vytvoriť adekvátnu stratégiu pre povinné experimenty alebo pre povinnú experimentáciu, ktorá má sprevádzať e, presadzovanie alebo nasadzovanie akýchkoľvek takýchto látok. Nemali by to byť občania a inštitúcie, ktoré ich zastupujú, aby oni apelovali na možné škody, ktoré takéto e, produkty spôsobujú. Mal by to byť samotný výrobca, ktorý by dokázal neškodnosť a nezávadnosť svojich výrobkov, podobne ako už vlastne aj minulosti urobila EFSA, ale robila to vlastne na miesto výrobcu. Ďakujem pekne, pani Ajuso, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Ja e, pri, pridávam e, moju skupinu k tejto téme. Už minulý týždeň sme sa tomuto venovali, diskutovali sme o tejto téme a hovorila sa o tom s mnohými ľuďmi, ktorí sa zaoberajú touto témou. A to nie je z pohľadu tej firmy, ktorá to zaviedla na trh, ale e, hovorila som o tom aj s vedeckými odborníkmi, hovorila som aj EFSOV, e, dnes ráno som im telefonovala. Takže tu sa žiada rozhodnutie o nariadení alebo rozhodnutí, ktoré obmedzuje e, vlastne maximálne možné povolenie e, reziduálnych limitov v látke, ktorá vychádza z nariadenia o chemických látkach, hnojivách a pesticídoch ale toto bolo len prednedávno schválené, a eh, trochu menej ako dva mesiace do minulosti. Takže keď chceme namietať um, takéto schválenie, um, je nevyhnutné sa pozrieť, ako je nastavená naša legislatíva. Podľa môjho názoru toto je naozaj veľmi dôležitá téma. Sulfoxaflor nie je e, neonikotinoid, má iné chemické zloženie, podľa toho, čo som zistila. Treba povedať dve veci prvom rade je to aktívna látka sulfoxaflore, e, ktorá bola e, schválená tým rozhodnutím pred dvoma mesiacmi. A druhá vec sú maximálne povolené úrovne reziduí tejto látky, to je to, čo sa vlastne dnes, e, alebo to, čo vlastne, na čo apeluje toto rozhodnutie a čo namieta aj táto námietka. No a tam sa hovorí, že komisia by mala zakázať používanie tejto látky. To nedáva zmysel, pretože je to už regulované odlišným naredením a je to využívanie ehm, vlastne hovoríme tu o využívaní neadekvátnych právnych prostriedkov pre zakázanie používania konkrétnej látky. Mali by sme si uvedomiť, že je tu, sú tu jasne vytýčené maximálne povolené e, limity pre rezidua a samotná aktívna látka nie je v tomto smere pokrytá danou legislatívou, e, spadá do iného procesu schvalovania. Musíme si uvedomiť, že LMR e, boli schválené stálym výborom e, v EFSE, e, e bolo takmer jednohlasné, 27 členských štátov hlasovalo za vrátanie tých členských štátov, ktoré tradične majú majú pozície veľmi prísne alebo striktné eh, voči ochrane včelstiev a eh, limitov reziduí. To, čo je na tomto návrhu absurdné, je to, že sa snažíme zakázať eh, to povolovanie maximálnych povolených hraníc limitov v látke, ktorá ešte nebola v Európe obchodne sprístupnená. A ďalej, čo sa týka možných rizik pre včely, posledné štúdie EFSI E, mi hovorí, posledné štúdie hovoria, že riziko pre e, včely je 40 krát nižšie ako pri bežných nikotinoidoch, ktoré sú zakategorizované ako bežné nikotinoidy. No a na záver by som chcela povedať, že sulfoxylfolor, ak bude e, povolený pri veľmi špecifických podmienkach, teda tie, ktoré musí splniť, a síce, aby vlastne e, išlo o zele, ovoc, ovocné stromy, respektíve um, rastliny, ktoré nesmú byť v procese kvitu, kvetnutia. Nesmú mať kvet, aby nedošlo k akomukoľvek ohrozeniu včelstiev. Takže to časové nasadenie takéto látky je veľmi špecifické. Podmienky pre jej použitie nie sú nebezpečné pre včely, pretože nemôžu to byť použité počas obdobia kvitnutia. Je to insekticíd. Každý insekticíd má svoje riziko, pretože samozrejme nulové riziko pri insekticídoch neexistuje. Ale nemali by sme namietať alebo alebo podpor- nemôžeme podporiť túto námietku z dvoch dôvodov. V prvom rade oparia sa to o princípy, ktoré nie sú adekvátne vybraté v tomto smere. E, mali by sme rešpektovať e, adekvátne naredenie a nie e, sledovať proces podľa iného právneho prostupu. No a zároveň táto látka na základe tých podmienok, ktoré boli vytýčené a ktoré boli stanovené v rámci povolovacieho procesu, by nemala predstavovať alebo nepredstavuje to riziko, o ktorom tu hovoríme. No a na záver, ako bola konec téma v USA, ochrana, agentúra pre ochranu životného prostredia v USA mal svoj vlastný rozhodovací proces, my máme EFSU a e, my to napríklad máme e, zakázané používanie hormónov pre, e, pre zvieratá, ktoré napríklad v USA sú povolené. Oni majú iné metódy rozhodovania, my máme iné. Takže nemôžeme sa vlastne vždy opakovať po USA, lebo sú to neporovnateľné systémy. Ako som už hovorila, tie rizika, ktoré sa tu spomínajú, nie sú také, ako sa naznačuje a v mojom, podľa môjho návrhu teda treba zamietnúť tento návrh. Ďakujem pekne. Thank you. Now, Mr. Torvald. Ďakujem pekne, pán Tonvold, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Možno by sme túto diskusiu mohli otvoriť Shakespeareovým citátom Byť či nebyť. Shorter be or no bees. Alebo teda, či budú včeli, alebo nebudú včeli. Hovorili sme so včelármi, máme pomerne konzistentnú komunitu včelárov eh, v Írsku a sú veľmi znepokojení tým, čo sa deje vo všeobecnosti. A práve preto ubiehame, teda sa naše myšlienky ubiehajú rovnakým smerom ako eh, nám, námietca, alebo strana, ktorá predkladá námietku a budeme za ňu hlasovať A teraz komisia, zástupca DG Sanko, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Good evening. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pekný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Najprv eh, eh, o právnom akte toto nariadenie stanovuje minimálne e, hladiny reziduí, aby sme chránili e, spotrebiteľov, pokiaľ ide o e, spotrebu potravín, kde konzumácia môže byť výsledkom prítomnosti reziduí aj v krmivách nariadenie nie je určené na ochranu včelstiev. Chcel by som ešte poskytnúť určité vysvetlenie, pokiaľ ide o podstatu veci a súvislosti. Táto uh, látka nie je nikotinoidom, je to insekticíd, ktorý patrí do novej triedy. A ale podoba sa svojim uh, vplyvom na nikotinoidy ako viete, uplatnili sme veľmi e, nové e, prísne opatrenia proti novým nikotinoidom v roku 2013. Stále sa objavujú na trhu nikotinoidy, e, voči ktoré sme neuplatnili restriktívne opatrenia. To znamená, že každá látka sa musí vyhodnotiť samostatne s prihľadnutím na to, kam patrí, ale samotná chemická štruktúra ešte nedostatočným dôvodom na zákaz. Opatrenia, ktoré sme e, uplatnili v roku 2013 e, voči trom nikotinoidom, e, nespočúvali v, v zákaze. Tieto látky sa môžu používať, ale bezpečným spôsobom máme celý rád dôležitých oblastí použiť tie, ktoré sa považujú za bezpečné a ostatné sú zakázané. E, k otázke schválenia tejto látky sulfaxa floru podľa e, nariadenia 1107 z roku 2009 e, ide o uvádzania na trh výrobkov na mm, pestovňa rastlín Ehm, členský štát spravodajcu a Európska agentúra pre bezpečnosť potravín vyhodnotila sulfaxaflor e, na základe e, reprezentatívnej vzorky oblasti použitia. Ako akýkoľvek iný insekticíd, ktorý je, e, zo svojej podstaty je toxický voči hmyzu, Rizika e, sa za každým stanovujú, ale takisto sa určuje, že za určitých podmienok je možné bezpečne používať takúto látku. A je to jednoznačne e, odzrkadlené v e, rozhodnutí o schváľovaní. A napokon členské štáty zodpovedajú za schválenie výrobkov, ktoré sa napokon uvádzajú na trh a členské štáty si musia e, všimnúť aj rizika voči včelám a takisto e, stanoviť e, vhodné opatrenie na zniženie rizik. Takéto opatrenia na zniženie rizik musia byť jasne uvedené v podmienkach použitia pri udelení povolenia Uvediem niekoľko e, príkladov e, opatrení e, zameraných na zniženie rizik. Máme obdobné možnosti v prípade neonikotinoidov, ktoré som spomnul predtým. Takéto látky sa dajú použiť napríklad v skleníkoch v preplodiny, ktoré sa neopelujú včelami alebo po odkvitnutí, ale o tom rozhodujú členské štáty, ktoré dostávajú e, žiadosť o schválenie konkrétneho e, výrobku na použitie voči nejakej plodine. Práve členský štát e, je zodpovedný za príslušné a vhodné opatrenie na zniženie rizik. Pani Ajuzo spomenula, že návrh, ktorý máme pred sebou, získal podporu väčšiny členských členských štátov. Takže v súvislosti so schválením sulfaxoflora ako aktívnej látky podľa e, nariadenia 1107 aj tu máme značný počet členských štátov, ktoré podporujú náš návrh. Vrátanie e, e, viacerých členských štátov, o ktorých vieme, že majú veľmi opatrný a konzervatívny prístup k ochrane včiel v našom schválení tejto e, e, látky e, dožadujeme sa tzv. konfirmačných údajov. Robí sa to, pretože žiadosť bola predložená v roku 2011, v roku 2013, dva roky neskôr po predložení žiadosti sme schválili nové požiadavky na predkladanie údajov a Mm, mm, navrhovateľ samozrejme o tom nevedel, keď e, predkladal e, svoju žiadosť a preto nemohol e, splniť nové požiadavky na predkladanie údajov a preto sme požiadali pre, presne v zmysle e, nariadenia 07 z roku 2009 požiadali sme, aby žiadateľ do dvoch rokov teda do 18. augusta roku 2017 predložil doplňujúce údaje, ktoré by splňali aj nové požiadavky. Čo sa stane po 11. Eh, eh, auguste 2017? V prípade, že žiadateľ takéto údej nepredloží, eh, zrušíme toto schválenie. Ak údej predloží členský štát spravodajcu a EFSA eh, vyhodnotia tieto údaje a podľa výsledku hodnotenia buď eh, eh, zrušíme povolenie, obmedzíme ho, alebo upravíme ho akýmkoľvek smerom. Spomínali sa, spomínal sa tu aj konkrétny príklad zo Spojených štátov. Odvolací súd naradil, aby EPA ze Spojených štátov e, stiahla e, bezodmenenú e, autorizáciu pre sulfasoklor z roku 2013, mm, pardon, z maja 2013, aby sa prehodnotil vplyv na včely. To vychádza z určitých procesných úkonov a nemôžeme to jednoducho aplikovať na podmienky Európskej únie. Súd usudil, že EPA mm, neposk poskytlo povolenie podľa e, pôvodnej žiadosti, ale a neskôr e, e, pozmenila svoje povolenie a ignorovala potrebu externej konzultácii. Takisto oblasť použitia schválená Pardon, dávka, ktorú schválila EPA, je takmer 5-násobne väčšia ako to, čo schválila EFSA ako aj to, čo využila komisia pri schváľovaní tejto látky. Súd nespochybnil výsledky hodnotenia rizik a nespochybnil, eh, či eh, schválené oblasti použitia sú bezpečné alebo nie sú. Eh, v celku by som chcel to zhrnúť a záverom povedať, že mm, mm, problematiku včiel eh, berieme veľmi eh, vážne. Eh, tomu, o tom svedčia aj naše rozhodnutie v prípade nových nikotinoidov. Aj včelstiev veľmi dôkladne sme posúdili túto záležitosť a pri uplatnení týchto opatrení komisia využila svoje implementačné právomoci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hlasovať sa o tom bude zajtra o 9. ráno. A ďalší bod programu. Keďže máme už e, pokročilý čas, výmena názorov ohľadom e, e, diagnostických in vitro eh, pomocok eh, vzhľadom na eh, medziinstitucionálne rokovania. Najprv slovo dostane spravodajkyňa pani Vilmot. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Commission. Komisia zverejnila návrh, pokiaľ ide o nové nariadenie o um, um, lekárskej e, e, e pomocky a nariadenie e, pre pomocky určené pre diagnostiku in vitro v septembri 2000 12. E, e, e, to trvalo už dlhý čas. Ide o, o, o zrušenie prechádzajúcich e, smerníc. E, Spravodajkenia bola pani Razorf e, pre lekárske pomôcky, pán Peter Lidze pre zrenie in vitro. V oktobri 2013 e, parlament schválil príslušné uznesenie. Dúfali sme, že budeme môcť rokovať s radou ešte pred voľbami v roku 2014 Avšak rada e, e, v tom čase neschválila všeobecný prístup a preto sme hlasovali o legislatívnom uznesení v apríli 2014. E, v oktobri 2014 som zobral na seba úlohu spravodajkyne pre lekárske pomocky a pán Peter Líze stále má na starosti zariadenie in vitro chceli by sme spolu s pánom Líze, teda v novembri 2014 sme získali negociačný mandát a vtedy čakáme na stanovisko rady. Stále sme trvali na tom, aby e, rada sa dohodla na stanovisko, pretože sa uvedomujeme, že potrebujeme novú úpravu, aby sme zistili bezpečnosť pacientov ešte predtým, ako dôjde k ďalšej kauze Predchádzajúce e, lotičské predsedníctvo robilo veľkú prácu, dosiahlo značný pokrok a mm, v júni sme dosiahli čiastočný všeobecný prístup. E, toto všetko e, je odzrkadlené v úvodných ustanoveniach, na tom sa stále pracuje a 5. oktobra bol schválený celkový všeobecný prístup. Z pár členských štátov s tým nebolo spokojných, ale všeobecný prístup bol predsa len schválený. Domnievam sa, že v rade si uvedomili, že naozaj treba napredovať a aj hľadať nejaký kompromis. Teraz začíname rokovania a zajtra sa bude konať prvý trialóg. Jedným z najväčších problémov v rámci týchto rokovaní bude pred e, e, posúdenie týchto pomocok pred uvedením na trh, aby bolo možné určiť, či je potrebné bližšia a Navrhujeme systémy, kde niektoré e, e, kategórie e, zariadení triedy 1, 2 a 3 sa musí preskúmať špeciálnym orgánom a to bude určovať MA, a nie vnútroštátne orgány. A treba preukázať, že tento orgán má odborné skúsenosti na posúdenie týchto pomocok spojených s vysokým rizikom. Bude sa zodpovedať pred komisiou a pred schválením e, e, sa musí posúdiť. V prípade negatívneho názoru nie je možné schváliť e, takúto pomocku. V rade sa diskutovalo o tom, či treba zdôrazňovať potrebu analýzy pred uvedením na trh alebo po uvedení na trh. Komis, rada pripravila svoj návrh a navrhuje tam, aby sa konzultovala s treťou stranou pred schválením, ale to sa vzťahuje iba e, na implantovateľné e, pomocky triedy 3 a na základe toho e, príslušný orgán posúdi túto pomocku na základe odporúčania odborníkov, ktorých schválí komisie. Návrh e, rady e, má e, úži záber a navrhuje, aby názor odborníkov nebol záväzným s tým, aby notifikovný orgán stále mal možnosť schváliť takúto pomocku mm, a rozdielne názory sa musia zverejniť. I keď máme dva rôzne stanoviska, sú medzi nimi určité podobnosti, ale aj rozdiely. A to bude veľmi sporný bod počas vyjednávania, podľa môjho názoru. Ďalší veľký problém, problém je to opätovné využitie pomocok určených na jedno použitie. Niektoré členské štáty to chcú e, úplne e, zrušiť, ale v Nemecku je značné odvetvie, ktoré sa e, zapodieva opätovným využitím takýchto pomocok, takže nie je to jednotné stanovisko a rada navrhuje ponechať otázku opätovného využitia na členské štáty, i keď komisia by mala e, navrhnúť zoznam e, pomocok, ktoré nepodliehajú opätovnému použitiu, pre, pre prepracovaniu. E, to znamená, že v teórii je možné označiť nejakú pomocku na jedno použitie alebo na použitie s ďalším E, e, prepracovaním. Čiže stanovisko rady e, je odlišné od našeho stanoviska. Chceli by sme dosiahnuť harmonizáciu všetkých noriem, pokiaľ ide o opätovné využitie týchto pomocek s tým, aby členské štáty mohli to obmedziť na svojom území, ak sa tak rozhodnú. Takže e, je to záležitosť označovania e, pomocok e, ako určených na jedno použitie aj v prípade možnosti ich opätovného využitia. Nechceme, aby sa opätovne používali pomocky, keď to nie je bezpečné, ale zároveň chceme, a nechcem, aby výrobcovia využívali jednorazové označovanie ako možnosť získať dodatočný E, zisk. Domnievame sa, že všetky takéto pomocky by sa mali považovať za e, e, podliehajúce opätovnému použitiu po prepracovaní, ale komisia musí pripraviť zoznam takých pomocok, ktoré za žiadnych prípadov sa nesmú bezpečne opätovne použiť. Okrem týchto dvoch otázok komisie ešte pardon, rada pridáva ďalšie technické podrobnosti, najmä pokiaľ ide o požiadavky v oblasti dohľadu po uvedení na trh E, upovedomenia notifikačného orgánu. E, Skrátka, e, Rada e, sa snaží ísť e, ďalej e, ako parlament v otázke zistenia bezpečnosti pacientov, ale je jednoznačné, že bezpečnosť pacientov by mala byť na toto prioritou, ale nesmieme zahatiť inovácie, čiže treba hľadať rovnováhu medzi bezpečnosťou pacientov v tejto úprave ale nesmieme pripustiť niečo, čo nie zvýši bezpečnosť pacientov, avšak e, bude braniť inovácie. inováciám. Nie je to jednoduché. Parlament rada e, sa dohodli, že treba e, e, zahrnúť aj e, statické zariadenia ako e, prsné implantáty alebo e, e, e kontaktné e, e, šošovky e, takisto e, e, sa rata s jedinečným označením pomocky s tým, aby sa dala vystupovať. Nechceme, aby došlo k ďalším e, škandálom, keď pacienti dostávali nesprávne prsníkové implantáty s tým, aby pacienti mohli jednoduchšie vystupovať príslušné pomocky parlament navrhuje zakázať využitie nebezpečných kancerogénnych, mutagenných, toxických e, a podobných e, e, látok v lekárskych pomockách. Domnievame sa, že nesmú sa použiť s výnimkou tej situácie, keď alternatívne zariadenie nie sú reálne. Musíme samozrejme rozumne pristupovať k takémuto riešeniu Rada sa domnieva, že e, pomocky musí byť príslušným spôsobom značené, pokiaľ obsahujú takéto látky. E, vo viacerých oblastiach e, stanovisko komisie na prekvapenie je nám blízke, ale v niektorých bodoch budeme ešte veľmi dlho vyjednovať. Je dôležité, aby sme mali jednoznačný mandát a stanovisko parlamentu spolu s pánom Líze a s tenými spravodajcami mm, budeme sa snažiť dohnúť, kde sa musíme držať nášho stanoviska, kde sú možné ústupky. Samozrejme, všetky strany musia byť pripravené na kompromis, ale to znamená, že aj rada musí byť pripravená na kompromis. E, v minulosti e, e, rada sa občas domnieva, že ich stanovisko je práve tým kompromisným. Zatiaľ, čo to nie je pravda, ehm, pre kompromis a jedna a druhá strana musí urobiť isté ústupky a výjsť v ústretie. Takže máme šest trialogov ehm, pred Vianocami. Ehm, budú aj stretnutia technické povahy, čiže máme pred sebou veľa práce. Spolu s pánom Líze a tie nevými spravodajcami musíme sa dohodnúť na viacerých záležitostiach ale všetci e, e, chápeme, že je to veľmi dôležité, máme na to príslušnú vôľu, v každom prípade sme na to pripravení a som presvedčená, že aj Rada a Komisie budú mať na to e, politickú vôľu s tým, aby sme do konca roka sa dohodli. A, a, ak sa, a teraz sa dozvám slovo kolegovi Líse, aby vám oboznámil s podrobnostiami nariadenia o IBD. Ďakujem pekne, pán Líse. Ďakujem, pani predsednička i Glenich chcem poďakovať za dobre e, rozbehnutú spoluprácu. Chcem zdôrazniť na úvod dva body. Poprvé, musíme nájsť dobrú rovnováhu medzi bezpečnosťou pre pacientov, to treba zlepšiť. Zažili sme tu mnohé škandály. Súčasne však chceme inovácie, to je dôležité pre pracovné miesta, ale potrebujeme aj lepšie pomôcť pacientom inováciami a samozrejme jasne treba povedať, že si rada nechala príliš veľa času, 3 roky na to, aby si stanovila pozíciu. Nebezpečenstvo je potom v tom, že rada si povie, že to je všetko, nefunguje to. Treba to rade komunikovať, je to spolurozhodovanie, nie je dôvod, aby parlament všetko akceptoval. Nariadenie o diagnostik také in vitro, tak to je taká malá, malá sestra akoby nariadenia o lekárskych pomôckach. Ale potom je dobré, že pri, pri tom prvom vypočutí e, na spotrebiteľskej organizácie povedala, že je to vlastne matka tej, tých, tých, tej témy lekárskych pomôcok. Všetci totiž vieme, že bez dobrej e, diagnostiky nemôžem robiť dobrú terapiu ide tu o také produkty, ako je napríklad testy na hepatitídu, tehotenské testy, HIV AIDS testy alebo genetické testy, teda výrobky, s ktorými máme dočinenia každodenne a ktoré sú aj veľmi citlivé čiastočne. Náš mandát je pritom jasný, hlasovali sme v prvom čítaní a mandát v novom parlamente sme obnovili a preto všetkým kolegom Všetkých kolegov chcem poprosiť, aby sa e, odvolávali na mandát, keď hovoríme spoločne. Je dôležité, aby sme postupovali otvorene a transparentne, aby sme proti bežným na zvyklostiam e, diskutovali na začiatok e, trialógu. Väčšinou tu diskutujeme, keď si niečo potrebujeme odsúhlasiť, ale keďže je to tak vzdialené od prvého čítania, chcem to pripomenúť. Nemôžeme však to, čo sme prijali, úplne zvrátiť na obsah, eh, naopak, pardon. Som však určite kolegom vďačný za uh, ich vklady. Dôležité je, kde budeme pozície úplne obhajovať, kde môžeme možno cúvnuť a prijať kompromisy a kde sú pozície potom kompromisné, ktoré by mohli tú otázku završiť. Jednoducho nemôžeme teraz ešte ďalej diskutovať ďalšie 3 roky. Problémy máme aj v oblasti diagnostiky, nie v oblasti lekárskych výrobkov. Práve sa prevalil eh, škandál, ďalšie sú implantátové škandály. Takisto označovanie značkou CE. Tento test má oveľa e, priniesol výrazne negatívne výsledky, takže e, e, pacient dostal informáciu, že nemá HIV vírus, ale bol opak pravdou, naopak mal ho. Tu je preto dôležité tieto pravidlá zlepšiť. Potom tu boli i testy nedostatočne dobré, nedostatočne seriózne pri stanovovaní cukrovky a podobne. Sú tu mnohé spoločné produkty, ktoré u lekárskych i in vitro produktov riešime spoločne, kde musíme nájsť spoločnú pozíciu. Tieňová správodajkyňa pre e, lekárske e, produkty práve musela odísť. Chcem povedať ešte e, dva body, ktoré pre EPP sú veľmi dôležité. Systém menovaných miest musíme zlepšiť, aby boli naozaj seriózne a mali dostatočný know-how na svoju prácu. My za EPP si myslíme, že Rada i parlament zlepšili návrh komisie, musíme presne sledovať, ktoré prvky prevezmeme. Východisková situácia je však dobrá, pretože parlament a rada idú s rovnakým smerom. Chceme e, silnejšie kontroly po e, daní do obehu, nielen ten proces dávania do obehu, pretože UPIP je práve ten bod v tom, že sa čosi zmenilo dodatočne a tak vlastne vznikol ten škandál. U kontroly, to bude ten najťažší, politicky najťažší bod, sme si zajedno, musí vzniknúť e, mechanizmus pri osobitne citlivých výrobkoch, kde Európske gremium bude zasahovať, ak je dôvod e, k e, dohadu, že nie je všetko v poriadku, tu sa líšia, pokiaľ ide o rozsah Rada a parlament, ako by sa to teda presne malo diať. My ako EPP by sme kladli dôraz na to, že ten pojem, ktorý sme v parlamente prijali, teda ten výraz in extraordinary cases, len eh, vo vynimočných prípadoch, nie, nie, eh, malo by to byť rutina, Toto sa u pozície parlamentu. Teraz ďalej k osobitným problémom u diagnostike, ktorú diskutujeme s radou. Témou sú tie tzv. companion eh, diagnostics, ktoré to sú testy na trhu napríklad u inovatívnych eh, rakovinných terapií sú testy, ktoré eh, zistujú, či pacient vôbec preukazuje pôsobenie e, protirakovinovej terapie alebo či e, vykazuje vlastne len vedľajšie účinky. Odborníci tvrdia, že rada chce takéto testy mať s rovnakými opatreniami ako e, test DNA pre osobitnú rakovinovú terapiu. To rozhodne nechceme a o tom treba teraz radou hovoriť. Dôležitá téma je aj tzv sú tá téma tzv. Eh, in-house exceptions, výnimok priamo eh, v nemocniciach, kde smú eh, vyrábať nemocnice produkty, ak by inak nemohli liečiť ľudí. Napríklad môže to byť u SARSu, vtáčej chrípky a tak ďalej, musia tu konať samotné tieto nemocnice. Rozdiel medzi radou a parlamentom je v tom, že rada, parlament povedal teda, že to môžeme robiť len, ak nie je na trhu tak príslušný výrobok, prečo by sme tie výdavky jednoducho robili a vstúpali do takéhoto rizika, toto trošku rozšírila a doslovne tvrdí, že inštitúcie musia byť v tých materiáloch, ak sa dostatečne posudzovalo, či cieľová e, alebo osobitné potreby cieľovej skupiny nemôžu na primeranej úrovni e, byť prijaté. Parlamentu celkom jasne povedal, že testy teda buď sa dejú, alebo sa nedejú. A môže si to teda realizovať v samotnej režii v nemocnicách. Rada zapracovala viaceré z komplikácie do klasifikácie. Napríklad test e, tehotenský sa má posunúť do e, druhej najvyššej rizikovej skupiny, na rozdiel od pozície parlamentu. My by sme ho dali len do skupiny tretej naj, najvyššej, teda D. Dá sa to kúpiť v supermarkete. Otázka znie, či to musíme riešiť pri schvaľovaní takýto veľmi riskantný produkt. Dôležitý bod, ako budeme postupovať s testami DNA. Politicky je to veľmi citlivé. Sú tu mnohí poskytovateľia, ktorí chcú ten test dávať na trh. Môže to mať veľké dopady keď je genetický pôvod e, choroby, ale neskôr v živote e, napríklad Korea Huntington choroby, ktoré vypuknú, prepuknú až v 50. roku, ale už v 18 rokoch sa dá povedať, či človek má sklon to dostať, nedá sa robiť terapia alebo prevencia, ale dá sa to ľuďom povedať. Treba znášať potom aj dopady informácia je to veľmi citlivá a preto parlament sa hovorí, že takéto testy by mali byť na predpis a mali byť po druhé tiež e, byť realizované až po poradenstve, po informovanom súhlase, pretože ten, tá informovaný súhlas je v srdca v charte základných práv. To je E, e, na návrh, ktorý sa nediskutoval, bude to určite dôležitý bod diskusii. Rada a parlament ten text zlepšili. Pre parlament bolo dôležité tá ochrana e, maloletí, klinické testy, Pre nás bolo dôležité chrániť tých, ktorí sú v tých testoch. To, čo sme si dohodli v správe Vilmot, chceme dať aj do týchto dvoch správ. Rada potom e, zaviedla ešte ďalšie požiadavky, ktoré sú veľmi výrazné. Množstvo nových strán, ktoré v texte komisie nie sú a parlament ich ani vlastne nerozhodol. Mnohé podmienky, hlavne u diagnostiky, tu si treba pás otázku, či sú všetky oprávnené, či nezostaneme u línii parlamentu, kde sú väčšie požiadavky, ale nejde to tak ďaleko ako rada, pretože medicínsky test nemá vždy priamy dopad na pacienta. Vždy je tu teda nejaký ešte lekár, ktorý tvrdí, že veci treba preveriť, ak hodnoty nesedia, treba to dopreveriť. no to sa treba pozrieť. Takže chcem ešte raz povedať, že moje dvere sú vám otvorené, téma je to zložitá, ale u mnohých pacientov v EÚ existujú 10 tisíce podnikov. Chceme inovácie v medicíne. Chceme sa však poučiť zo škandálu, je to veľmi zložité. Kto má otázky, môže sa na mňa obrátiť. Myslím si, že dúfam, že koncom, koncom tohto roka budeme mať legislatívu, ktorú, budeme, ktorú sa budeme môcť postaviť pred občanov. A že sme sa poučili z toho škandálu. A že sa bude lepšie použi- postupovať s diagnostikou. Ďakujem veľmi pekne. No teraz nech sa páči, ďakujem pekne pani predsednička veľmi stručne, pretože e, tak pani Vilmod ako aj pán Líce veľmi pekne e, vysvetlili, ako situácia sa má. Aj predložili túto diskusiu na proces trialógu. Som rád, e, viem, že alebo som rada, že Peter je e, nastavený tak, že to skončí do Vianoc. To je veľmi dôležité, pretože to je veľmi dlhý, zložitý proces medzi návrhom a snáď ukončením celého procesu počas tohoto roka. Ale je to naozaj veľmi dôležitý e, dialog, veľmi dôležitá téma pre pacientov a pre veľmi inovatívne odvetvie v celom európskom priestore. A povedala by som, že v tomto momente je dôležité spolupracovať ako tým, aby sme bránili pozíciu EP, ale e, vieme, že tu bude asi priest, alebo potreba pre akýsi rozumný kompromis v niektorých témach. Takže ďakujem pekne za možnosť predstaviť túto tému kolegom a držme si palce, lebo budeme potrebovať kus šťastia. Pani Grosted, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. E, myslím si, že sme v dobrých rukách, e, najmä čo sa týka našich spravodajcov tejto témy, téme, ktorá je naozaj veľmi dôležitá. E, zdá sa, že všeobecná pozícia rady sa uberá správnym smerom. Sú tu isté obavy, sú tu aj jasné posolstva a signály, ktoré boli zaslané a e, rada by som prepojila niektoré z týchto tém s otázkou používania medicínskych prístrojov a pomôcok. Je to asi najväčšia obava, ktorú máme. Dohoda, ktorú máme, je taká, že nie je toto akceptovateľné. Nemôžeme povoliť tento viacúrovňový systém, ktorý tu je zavedený. Je dôležité, aby sme aby vlastne neboli opätovne využívaté zariadenia a pomôcky, ktoré nemajú celé označenie. To by malo obrovské riziko pre zdravie pacientov a zároveň obrovský nedostatok eh, informácií. Oni by nemali, nemali vedomosť o tom, eh, kto je zodpovedný a čo, keď sa niečo im stane v takýchto prípadoch. Takže preto musíme naozaj zabezpečiť, aby tie veci, ktoré sú opätovne používané, eh, respektíve sú opätovne označované EC, tak je dôležité, aby sme tam mali nejaký systém notifikovania pre orgánov, aby tam vlastne sa zapojili alebo aby sa k tomu vyjadrili expertné skupiny, ktoré by príjmali rozhodnutia na základe um, daného stavu, situácie situácie, najmä v prípade e, zariadení kategórie 3. Musíme byť veľmi opatrní, aby opätovné spracovanie takýchto zariadení nespomalilo proces e, pri schvalovaní jednotlivých tém. E, častokrát rýchlosť je najdôležitejšia pri schvalovaní nových pomôcok. Žiaľ je pravidlo číslo 21, klasifikácia výrobkov, ktoré môžu byť prehltnuté v kategórii, do kategórie 3. Dohoda v rade je príliš komplikovaná a bude spôsobovať to, že e, klasifikácia sa stane veľmi komplexnou a bude viesť k zbytočným sporom. Možno je bolo dôležité to prediskutovať potom aj priamo so spravodajcami. To je to pravidlo 21. Ehm, to sa týka najmä ochrany verejného zdravia. Vieme, že to je veľmi citlivá téma, najmä pri produktoch, ktoré sú prehotané, ale má to zásadný dopad a je dôležité, aby sme v tomto smere dokázali um, preskúmať vlastne povahu tých produktov, ktoré sú v kategórii 3, najmä tých, ktoré môžu byť priamo prehltnuté, najmä napríklad vyživové doplnky, ktoré tam sú zahrnuté, eh, rôzne, rôzne náhradné sladidlá a tak ďalej. No a čo sa týka ešte otázky estetických výrobkov, to môže byť niekedy tiež nebezpečný, rizikový, lebo napríklad eh, látky alebo prostriedky pre, eh, pre, pre estetickú medicínu tie majú E, viacnásobné, e, viacnásobné použitie, ide o, sú zaradené do rôznych príloh a musíme si uvedomiť, že tieto, tieto zoznamy v prílohách sú ovplyvnené nariadením a mali by byť priamo uplatniteľné a nemali by závisieť od e, špecifických charakteristík komisie. Takže to je tých niekoľko bodov, ktoré by som, na ktoré by som chcela upriamiť pozornosť kolegov, aby si to všimli. Čo je dôležité je, aby v prípade týchto zdravotníckých pomôcok e, je jasné vedieť, že téma je v správnych rukách, ale e, mám tu niekoľko obáv, budem ich s vami zdieľať a e, rada ich potom tieto svoje témy odovzdám spravodajcom. Nechcem im komplikovať život, ale je to taká úprimná snaha pomôcť im a pomôcť e, vlastne celej tejto e, zložke, ale mám plnú dôveru všetkým, ktorí rokujú e, za našu stranu. Pán Venič, nech sa páči, ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, a ďakujem aj spravodajcom ktorí sa venujú tejto téme. Je to téma, ktorá zasahuje milióny občanov veľmi blízko v Európe. Ja oceňujem prácu, ktorú vykonali v prípade tohoto návrhu, ale Mm, môžeme povedať, že na jednej strane súhlasíme e, s tým, aby boli schvál, aké boli schválené pozície parlamentu v prvom čítaní, ale základným princípom pre nás by malo byť zabezpečenie maximálneho stupňa ochrany e, a zdravia pre pacientov. Takže niekoľko špecifických bodov. Chcelíme, chceme e, zrušiť ten monopol in-house exception kde vlastne e, výrobcovia na strane priemyslu dávajú extrémne vysokú e, cenu za produkty, ktoré sa sami autorizujú. Tu je pozícia parlamentu lepšia ako pozícia rady, e, pretože obhajuje otázku bezpečnosti pacientov. Ďalej, čo sa týka klinického dokazovania, je, je, tam je dobré, aby, bolo proces, aby ten proces bol sprísnený. Čo sa týka companion diagnostics, E, tak tu zdieľame tú potrebu, alebo tu zdieľame ten názor, že toto predstavuje obrovskú možnosť, lebo e, je to vlastne ideálnejšie riešenie personalizovanej liečby. E, takýmto spôsobom vlastne pacient neznáša náklady za individualizovanú liečbu, ale bolo by vhodné, keby celá definícia bola presnejšia a jasnejšia. Čo sa týka informovaného súhlasu, Ehm, je dôležité, aby sme trvali na pozícii parlamentu, ktorá ehm, vlastne sa týka ehm, aj postoja etického výboru, najmä čo sa týka posúdenia dôstojnosti, blahobytu a vlastne ochrany zdravia duševného a telesného osôb, ktoré sú vystavené klinickému testovaniu. Ďalej, čo sa týka klinického testovania nových výrobkov, je dôležité, aby sme ukončili e, vlastne výskum nových vedeckých výrobkov, ktoré e, sú robené prostredníctvom inštitútov, ktoré využívajú staré protokoly. Je dôležité, aby sa pacienti nestávali takýmito e, laboratórnymi zajacmi alebo myšami. Je dôležité, aby sme našli iné spôsoby testovania. Čo sa týka prechodných období, tam môžeme akceptovať. E, tých 5 rokov, ktoré navrhuje e, rada, sú dobré, ale mali by sme e, za výmenu žiadať čo najrýchlejšie vlastne uspôsobenie pozície rady voči notifikovaným orgánom. Čo sa týka medicínskych pomôcok a medicínskej úrovni a medzinárodnej úrovni, čo sa týka konformity na normatívnej úrovni, bolo by naozaj vhodné, aby sme brali do úvahy úvahy požiadavky mikropodnikov, ktoré majú častokrát vlastne, e, pre ktorých e, otázka trojročnej skúsenosti môže byť uspokojivá. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme získali ako parlament maximálnu možnosť kontroly nad e, kontrolou uplatňovania tejto legislatívy v praxi. Ďakujem pekne. Pani Vilmot teraz vystúpi v mene socialistov a demokratov ako tieňová spravodajkyňa k IVD. Ďakujem pekne, pani Bozan Stok e, ešte stále cestuje, takže poprosila ma, aby som prečítala vystúpenie alebo jej vyjadrenie v mene z našej frakcie. Po eh, niekoľkých rokoch eh, legislatívneho limba vidíme reálne napredovanie v tejto téme medicínskych pomôcok a in vitro diagnostiky. Eh, máme tu konečne koherentnú pozíciu pre trialog. Medicínske a in vitro pomôcky sú prepojené právne aj v reálnom živote. MD a IVD zložky majú mnoho horizontálnych presahov a sú tak povediať z jednou zložkou, ale neexistuje žiadna liečba bez diagnostiky a zlá diagnostika môže viesť k zásadným dopadom. Sú tu situácie, kde kompromis e, sú je zrejmý a napredovanie bude rýchle. Jednou z nich bude pravdepodobne vnútorná výnimka pre zariadenia, ktoré sú vyrábané v rámci jednej medicínskej, e, jedného medicínskeho zariadenia. E, tak rada aj parlament chcú, aby tieto zariadenia boli bezpečné. A takisto keď nič nie je k dispozícii na trhu, môžu konať. Sú tu niektoré ďalšie oblasti, kde nám rada nedala priestor pre konanie. E, je dôležité, aby sme hľadali kompromis a e, žiadna strana e, nechce stáť na mieste. Je dôležité, aby sme našli riešenia, ktoré sú implementovateľné a realizovateľné. Napríklad PIP a silikonové škandály sa nesmú nikdy opakovať. Všetky tri inštitúcie majú rovnaký cieľ v tomto dialógu, aby sme našli kompromisy, ktoré zvýšia bezpečnosť pacientov a zároveň poskytnú právnu istotu jednotlivým aktérom. Sú rôzne nápady, ako to dosiahnuť, ale našou úlohou je zabezpečiť to, aby parlamentné priority boli osvojené a práve preto musíme rokovať ako tým a predstaviť jednoznačnú pozíciu, ktorá bude obhajovať mandát ktorý sme schválili v roku 2013. Ďakujem pekne. Pani Kalembach, nech sa páči. Ja som chcela vlastne doplniť ešte jeden bod, o ktorom hovorila pani Grosted. Myslím si, že naš, e, e, naše záujmy sú v dobrých rukách u pani Vilmot. A druhá vec je potom spracovanie lekárskych výrobkov označovaných na jednorazové použitie. Tento, toto jednorazové použitie treba rešpektovať, veď o tom hovorí ten názov. Osobitne u e, prístrojov, ktoré sú tu na viacero použití, potrebujeme e, pravidlá, kto a za akých podmienok ich môže použiť, aby na trhu nedochádzalo k skreslovaniu aby bolo jasné, či to je spracovanie pôvodným výrobcom, alebo či to robia nemocnice. Podobne ako u náhradných e, dielov u aut, vieme veľmi dobre, že e, tam celkom dobre vidíte, kedy je to originálny produkt, alebo kedy je to znovu opätovné využitie. Tu potrebujeme pravidlá. Thank you. Ďakujem pekne. Niečo na záver eh, z, eh, od spravodajcu. Nech sa páči. E, Ospravedlňujem sa, trošku som to zdržala. Ak kolegovia ma budú chcieť osloviť, môžu osloviť rovno mňa alebo pána Líziho. Veľmi radi to s vami prediskutujeme E, súhlasím s pani Grosted vo viacerých týchto záležitostiach a takisto s e, kolegyňou Karen. Takže neváhajte, e, choďte za nami, je to dôležitá problematika a nerobte si starosti. Veľmi radi si vás vypočujeme. Chceme zabezpečiť dobré nariadenie, ktoré sa z zhostí úlohy, na ktorú je určené. Áno. Môžem iba stručne sa pripojiť. Naozaj máme pre sebou značný kus práce. Máme eh, dva eh, dokumenty, stanovisko Rady a parlamentu. Pre eh, prvý mm, trialog máme 10 dokumentov. Je to technicky náročná práca, ktorú podľa mňa treba urobiť tým, e, aby sme e, pre našich európskych pacientov mali vyvažené, rozumné e, nariadenia a dúfame, že pred Vianocami sa nám podarí niečo predložiť a už budúci rok by sme to mohli zjednotne schváliť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za prejav pochopenia Prvýkrát počas um, sa mi um, ehm, šlo predsedať pri celom uh, zasadnutí výboru, takže uh, uvidíme sa zajtra o 9. a prajem vám pekný večer.